Dámy a páni, dobré ráno. Vítam vás tu. Myslím, že vždy sa tešíte na to, že znova môžeme spoločne zasadať, že už konečne to nič nerobenie a prázdniny skončili a že sa teda veselo môžeme každý týždeň stretávať a spolu hovoriť o dôležitých veciach sme teraz v časoch, kedy európska politika nie je v médiách síce veľmi pozitívne prezentovaná, ale verejnosť ju pýta. Takže musíme rokovať, musíme vysvetľovať, pretože ľudia sa opravne nepýtajú, čo tu robíme a či je to v ich prospech. A možno je to aj veľká šanca pre všetkých tých, ktorí pôsobia v európskej politike, projekt Európa predávať trošku ofenzívnejšie, pretože kríza predstavuje za každým aj príležitosť. Ako vždy sa najskôr pýtam, či má niekto niečo k programu. Nikto nič. Takže poďme k bodu 2, oznámenia predsedu. Tam mám len jednu jedinú vec, dôležitú pre všetkých kolegov, ale hlavne koordinátorov, lebo tento týždeň nebude stretnutie koordinátorov. Mali sme tu eh, od komisie požiadavku, aby sme Um, sa mohli dostaviť uh, s malou skupinou na štart satelitov uh, do Kuru. My sme napísali konferencii predsedov, dostali sme odpoveď, uh, že áno, že môžeme, ale len jedna osoba. Takže je fajn, že nám to schválili, ale iba jedna osoba. A do zapisnice by som rád uviedol, že nechápem, prečo rozhoduje konferencia predsedov o tom, koľko ľudí pošleme, ako využijeme aj náš rozpočet, veď to by malo byť v našich rukách toto rozhodnutie. Ja s tým mám trošku problém. Nemáme teraz čas o tom nejako hovoriť, o celom tom postupe, o procedurálnych otázkach. Musíme sa neformálne v najbližších dňoch pokúsiť dohodnúť, ktorý jeden tam teda pocestuje a bol by som vám rád, keby ste uh, vo vašich skupinkách e, takéto úvahy naštartovali, aby sme mohli na čas príslušnú osobu pripraviť. Mám na mysli rezervácie leteniek a tak ďalej. Takže vás poprosím, nenaťahujme to príliš dlho. Takže do zápisnice jedného dňa budeme musieť vyriešiť otázku prečo a ako. E, je to možné, že konferencia predsedov rozhoduje o použití nášho rozpočtu. To je pre mňa novinka. Tretia vec, bod číslo 3, energetická účinnosť, zrušenie smernice jednej a druhej. Vo všeobecnosti sme sa dohodli, že v prípade legislatívnych aktoch o budúcnosti že sa teda pred takýmito debatami, pred takých, pred takýmito debatami budeme zaoberať dopadmi v minulom funkčnom období sme mali totiž v jednom prípade veľký spor o tom, či tie dopadové štúdie e, sú správne, chybné, čo z toho vyplýva a tak ďalej. A sme sa dohodli, že do budúcna to budeme brať serióznejšie. Teda, či ten, tá, ten základ konceptu dopadových štúdií, hodnotení dopadov je e, správny. Preto sa teším, že tu máme Paula hacná, vedúceho oddelenia z DG Energy. A on nám teda predstaví e, toto posúdenie vplyvov, hodnotenie dopadov. Potom dostane slovo spravodajca, pán Turmez, a potom aj vy všetci ostatní budete mať možnosť buď vyjadriť svoj názor alebo položiť otázky. Prosím, využite túto príležitosť, máme trošku viac času k dispozícii než bežne. Kladli sme si dokonca otázku, či nezrušiť dnešnú schôdzu, ale potom sme eh, sa uznesli na tom, že by bolo dobré túto príležitosť využiť na túto diskusiu. Takže myslím, že na úvod stačilo a rovno dávam slovo pánovi Hacenovi, aby nám predstavil toto posúdenie vplyvov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Trošku sa vyjadrím k samotnému návrhu a potom budem hovoriť o tom, ako my vnímame posúdenia vplyvov. Sme rovnakého názoru ako pán Royal, teda, že je veľmi dôležité, aby sme teraz zapájali občanov a aby sme im Európu náležite prezentovali. A myslíme si, že jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je pomôcť občanom znížiť účty za energiu. Toto by bol teda jeden z prínosov toho návrhu, ktorý dnes prezentujeme. Kontext tohto návrhu ide teda o energetickú účinnosť a my vychádzame z cieľa Európskeho spoločenstva znižiť do 2020 spotrebu energie o 20 Iste veľmi dobre viete, zatiaľ sa nám nedarí tento cieľ veľmi dosahovať dosiahneme asi iba 10 keď budeme pokračovať rovnakým tempom. V parlamente aj v rade o tom prebehla veľká diskusia. No, veľká časť diskusie sa zameriavala na otázku toho, či zaviesť národné záväzné ciele, ako sme to robili v prípade obnoviteľných zdrojov energie. Tento prístup podporila správa pána Bencena ktorú minulý rok odhlasoval Európsky parlament. Členské štáty sa však vyjadrili opačným smerom. My v návrhu smernice, ktorý máte pred sebou, navrhujeme taký dvojfázový prístup. Tento prístup zahrňa záväzné opatrenia, záväzné opatrenia, nie záväzné ciele vychádzajúc z našej dopadovej štúdie, aby sme dosiahli cieľ, ten 20-percentný cieľ. Ak začiatkom 2014 nebudeme ehm, na tej správnej ceste, tá komisia príde s návrhom záväzných cieľov. Takže aké sú tie záväzné opatrenia? Ide o celé hospodárstvo, všetky jeho sektory, Verejný sektor má zohrávať e, dôležitú úlohu v oblasti renovácie budov, v oblasti verejného obstarávania, iba produktov a služieb, e, ktoré budú energeticky účinné. To sú články 4 a 5 nášho návrhu. V šestke sa hovorí o dodávateľoch energie, o tých sa požaduje, aby došlo k e, úsporám v radoch zákazníkov, alebo členské štáty musí prísť nejakým alternatívnym prístupom, aby sa takéto úspory u zákazníkov dosiahli. Teraz osmička. Ďalší dôležitý článok. Tam sa obraciame na malé podniky jednotlivcov, občanov, aby sa informovali o svojej spotrebe pokiaľ ide o metre a fakturáciu, tak aby sa mohli správne rozhodnúť a znižiť takto svoju spotrebu. A ešte článok 10. Tam ide o podporu väčšej efektívnosti v, v dodávkach, e, kogenerácia, potom článok 12, e, to je riadenie e, energetických sietí a jeho zlepšenie. Toľko teda k tým hlavným článkom. A teraz eh, k tomu posúdeniu vplyvov. Čo z neho vyplýva o tomto balíčku návrhov? Prvá vec, potvrdzuje sa tam analýza, ktorú som vám odprezentoval v úvode, teda, že zatiaľ cieľe neplníme a teda, že spotreba eh, by sa zvýšila do roku 2020 a neznížila o tých 20 Takže tú analýzu vidíte na obrazovkách, tak ako vyplýva z posúdenia vplyvov. My sme posudzovali nielen opatrenia, ktoré som vám teraz e, odprezentoval, ale aj kopu iných možností reakcie, tak e, aby sme to omeškanie dokázali vyplniť, aby sme ten cieľ na čas dosiahli. Nemám dostatok času na to, aby som e, všetko odprezentoval, ale e, to posúdenie vplyvov obsahuje detailnú analýzu všetkých alternatív, všetkých možností. E, nelakajte sa, prosím, táto presvitka nebudem ju nejako detálne vysvetľovať, ale to sú tie rôzne dopady. Využívame dva modely E3MI a model Primes ktorý možno poznáte z nejakých minulých eh, diskusí. A tretí model, eh, model lúča, používame pre budovy. Toto nám umožňuje E, zistiť, ako by každý jeden návrh vplýval na HDP, investície, spotreby, e, spotrebu, e, ceny pre spotrebiteľov, emisie CO2 na cenu v rámci ETS a na zamestnanosť. Takže pre každú z alternatív sme realizovali takéto detálne hodnotenie. Na základe tohto posúdenia sme teda identifikovali také alternatívy, ktoré sú podľa nášho názoru najefektívnejšie. Tieto možnosti sme potom um, teda dali dokopy a kladli sme si otázku, aké dopady by mal tento balíček. Niektoré tie opatrenia uh, sa možno prelínajú, napríklad uh, zvýšenie efektívnosti verejných budov, toto sa prelína uh, s alternatívou e, týkajúcou sa dodávateľov energie, tak aby mali zákazníci nižšie ceny. A celý ten balík teda sme vyhodnocovali ako celok, či nám pomôže dosiahnuť ten cieľ 20 Samozrejme, že vychádzame zo zmien v povedomí spotrebiteľov. Eh, môžeme byť konzervatívnejší alebo optimistickejšie a aj v prípade konzervatívneho prístupu by sa nám malo podariť dosiahnuť ten 20-percentný cieľ. No, z toho posúdenia tiež vyplýva, odkiaľ prídu tie úspory. 40 predstavuje ponuka, 60 dopyt. Čiže 40 opakujem, efektívnejšia výroba a 60 efektívnejšia spotreba. My sme, pokiaľ ide o HDP, identifikovali mierny pozitívny vplyv a tiež pokiaľ ide o zamestnanosť, tam je tiež pozitívny vplyv. V tomto období je teda potrebné mať návrhy, ktoré sú pozitívne nielen z ekologického hľadiska, ale aj z hľadiska ekonomického. Pokiaľ ide o príjmy domácnosti roku 2020, je tento dopad relatívne neutrálny v závislosti od metódy, ktorá sa použije, môže dosť k určitej distribúcii, redistribúcii príjmov. Pokiaľ ide o tento pozitívny dopad, ten sa prejaví takmer vo všetkých sektoroch hospodárstva, alebo všade dôjde k zníženiu faktúr za energiu, dôjde k sníženiu aktivity v niektorých e, častiach sektora dodávok energie. To je len logické. Vo všeobecnosti hovoríme o takých opatreniach, ktoré majú vysoké vstupné náklady, ale ktoré potom prinášajú veľké úspory v horizonte 2, 5, 10 rokov v závislosti od konkrétneho opatrenia. My teda odporúčame také opatrenia, e, ktoré prinašajú prínosy už v kratšom časovom horizonte. Na záver, samozrejme, že odpoviem na vaše otázky, ale na záver svojej úvodnej prezentácie chcem ešte zvorazniť jeden aspekt a to, ako tento návrh, v akom vzťahu je s existujúcou legislatívou Európskeho spoločenstva, mám na mysli hlavne ETS, Spom- použili sme oba modely, ktoré som spomínal. A odpovede v závislosti od modelu sú odlišné. Oba modely viedli k záveru, že zavedenie takýchto opatrení nad rámec toho, čo už máme, že to povedie k zvýšeniu úspor emisí CO2. Nejde iba o nejaké presunutie emisí z jedného sektora do druhého. Tie úspory naozaj budú väčšie. Jeden z tých modelov poukazuje na to, že tu bude veľký negatívny dopad na cenu v ETS, že sa zníži takmer na nulu. A tie úspory, dodatočné úspory emisí CO2 by v rámci tohto modelu boli nižšie ale podľa Primesu, podľa tohto modelu by malo dôjsť iba k malému e, dopadu na ETS, v rámci ETS, iba 2 eurá za rok a v tom prípade by tie úspory boli relatívne vysoké. Je tu taká určitá miera neistoty, a my navrhujeme v smernici, aby sa naozaj obozretne monitoroval vývoj v oblasti ETS a aby sa to potom zohľadnilo v rámci revízie spomínanej smernice. Pán predseda, myslím, že to by na úvod, na úvod stačilo. Nechcel som takhle prísť do detailu. Máme tu asi 1400 strán, ktoré e, podporujú závery, ktoré som práve odprezentoval. Ďakujem pekne za prezentáciu. Avšak pokiaľ ide o základ toho rozhodnutia, tam by sme mohli hovoriť dlho, pretože budete mať znovu k dispozícii časový priestor, ako to budete mať záujem. Teraz dostane slovo Claude Thomas. Claude, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú tu tri otázky, ktoré by som sa chcel spýtať. Ak som správne pochopil vašu dopadovú štúdiu, Hovoríme tu zhruba o 200 miliardách tón ekvivalentu ropy, čo je ten rozdiel, nedostatok. Podľa článku 6, čo je vlastne povinnosť, ktorú majú distributorské spoločnosti, to sa vyhodnocuje na ekvivalent 100-110 tón. Tento dopad je skutočne veľké množstvo a táto suma 100 až 110 to sa takisto týka článku 6.9 a Na stretnutí v pondelok e, sme hovorili o, tejto, o tomto článku 6.9 a to je vlastne opt-out z týchto záväzkov. Takže mohli by ste nám predstaviť, čo by znamenal tento opt-out pre túto situáciu, čo je vlastne základom celej tejto smernice. A potom ešte druhá otázka. Včera komisia predstavila dokument, ktorý je dôležitý. Ide tu o, ko- o koordináciu našej externej politiky a v rámci tohto legislatívneho predpisu máte nejaké konkrétne údaje, ak by sme chceli uzavrieť tento rozdiel, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Aký to bude mať dopad na energetickú závislosť Európy a aj na na platobnú bilanciu. To znamená, že e, chceli by sme situáciu, aby sme nemuseli jednoducho niektoré firmy vyslať za hranice a potom museli by sme vytvárať nové pracovné príležitosti. Takže to je druhá otázka. A tretia, skutočne, pokiaľ je verejné financie, máme ťažké časy a myslím si, že jedna z kľúčových otázok, ktorú by som takisto chcel predostrieť, je, že kde nájdeme atraktívne spôsoby, aby sme získali súkromný kapitál, súkromné investície do týchto predinvestícií. Budeme musieť renovovať osoby, budeme musieť jednoducho vopred investovať a až neskôr, že sa tie peniaze úsporov energie vrátia. To znamená, musíme najprv investovať, až potom budeme mať na tom určitý zisk. A v rámci tejto smernice, ktorú ste tu spomínali, a to vám prekvapilo, v Spojených štátoch amerických trh z spoločností, ktoré sú zamerané na úspor energie, tam je ten trh oveľa živší. Čo robia tieto spoločnosti tam? Predinvestujú tieto peniaze to znamená zaplatia takéto úpravy budov a potom zdieľajú zisk s majiteľmi týchto budov. Máte nejaké informácie o tomto trhu a jeho porovnaní s trhom na, európs- na európskej pôde? To by ma skutočne zaujímalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Možno môžeme vždy si vypočuť 3-4 otázky, viac to jednoducho nebudeme môcť obsiahnuť, pretože budeme potrebovať aj odpovede Takže teraz dostane slovo tieňový spravodajca za jednotlivé politické skupiny, pán Piper, nech sa páči. A môžete mi slúbiť, že ešte sa dostanem k slovu ešte raz. Dobre, tak sa obmedzím na tri alebo štyri otázky. V rámci prvého vstupu, pokiaľ ide o tieto metódy výpočtu, ktoré ste tu spomenuli, tie sú v svojej podstate skutočne impresívne, avšak ak sa pozrieme aj trochu nad rámec týchto metód, aké sú tu modely, ktoré ste využívali, tak sa tu zasa objavujú veľké pochybnosti. Už sa tu spomína ten model Primes a treba povedať, že model Primes je veľmi kritizovaný, pokiaľ ide o jeho metodiku. A preto moja prvá otázka znie následovne. Nemá komisia nejaký iný model, aby vy, urobila tieto výpočty k transparentnejším spôsobom? Druhá otázka. Ak sa pozrieme na primárnu spotrebu energie do roku 2020, ak to prognostikujeme na toto obdobie do roku 2020, čo je pre mňa metodického hľadiska dosť nepredstaviteľné, ale predsa len, keď ste to už takýmto spôsobom urobili, odkedy budú tieto úspory brané do úvahy? Kde sa tu nachádza táto, toto prepojenie jednotlivých rokov, tých, tých veličín, ak to vypočítame do roku 2020, začíname teda s týmto počítať do roku 2007, 2012 alebo 2090, to jednoducho z tých dokumentov vôbec nie je jasné. A pokiaľ ide o tie early actions, tie skore kroky, ktoré chcete urobiť, tie sa kedy berú do úvahy? Takže pokiaľ ide o model Primes, tomu by sa tiež dalo povedať ešte viac. A tretia oblasť, tretia otázka. V prípade, že by sme naše cieľi, ciele nesplnili, tak by ste chceli dosiahnuť, aby členské štáty mali nejaké záväzné ciele, vychádzate z toho, že by sa dalo dosiahnuť do roku 2016, takže pozrieme sa na Nemecko ako príklad. Nemecko, aspoň takto hovorí Národný energetický účinnostný plán, tu sa uvádza, že Nemecko svoje cieľové hodnoty splní nad rámec tých stanovených cieľov o 3,3 Uvedte nám teda tie najlepšie výsledky na ten členských krajín po vzťahu roku 2016 a potom tie najhoršie. Nechceme teraz porovnávať najlepšie s najhorším, ale môžeme si urobiť potom obraz. A zároveň by som vás požiadal o precízne odôvodnenie, akým spôsobom e, by ste chceli vysvetliť to zníženie na tú hodnotu 1,5 akým spôsobom to jednoducho chcete vo vzťahu k ostatným členským štátom dosiahnuť. Čiže treba povedať, že pokiaľ ide o to stanovenie si cieľov, tak to môže byť v poriadku, ale musíme prispať členským štátom rovnako, hoci v každom jednom z nich budeme musieť uplatniť iné metódy a vieme už aj z minulosti, že každý si postupuje po svojom. A posledná oblasť, a tým vlastne sa dostanem k téme subsidiarity, ale to si ponechám až na druhú, druhý vstup, ktorý ste mi slúbili politické, politické nasadenie, politický prístup. Vy zastávate názor, že by sa dalo dosiahnuť redukovanie eh, o 1,5 a to politickým tlakom viac ako nejakými trhovými stimulmi. Ale práve naopak, tie krajiny, ktoré sa v tejto oblasti dostali najďalej, ako napríklad Nemecko, tak to dosiahli práve stimulmi, ktoré boli zamerané na trh. A, tieto, a výsledky tu teraz máme o 3,3% lepšie ako všeobecný priemer a ciele. Prečo teda kladete dôraz na ten politický nátlak ako, a nie na nejaké mm, stimuly, ktoré by boli zamerané na trhy? Ďakujem pekne, pani Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa takisto chcela poďakovať v mene našej politickej skupiny komisii za to, že prišli, za to, že nás navštívili v našom výbore, vypočuli sme si prezentácii budeme mať ešte čas e, detailne sa o tom porozprávať. Tie body, ktoré tu boli predostrené, sú zaujímavé. Uistujem vás, že si to preštudujeme. Dnes som v krátkosti chcela venovať pozornosť niektorým problémom, ktoré nás tu upriam, ktoré si vyžiadali našu pozornosť v súvislosti s týmto vstupom, prezentáciou. Viete, že naša politická skupina sa zastáva vždy za záve, sa stavia za záväzné ciele, avšak tie výpočty tohto mm, percentuálneho vyjadrenia, tak ako to tu bolo predostrené zo strany rečníka, respektíve môjho predrečníka, ktorý sa pýtal otázku, tak by sme pravdepodobne potrebovali niečo, čo by dokázali akceptovať všetky členské štáty, to znamená metódu, ktorú by uznali všetky členské štáty. A sú tu veľké rozdiely, takže doteraz to vyzerá zhruba tak, že taký všeobecnejší model v Európskej únii, ten model Prime, je ten model, ku ktorému sa všetci vyjadrovali, z tých, ktorí sa predo mnou už prihlásili o slovo, avšak chcela by som sa pridať aj k tým, že je tu veľa ľudí, ktorí majú pocit, že by sme mali zobrať do aj iné premenné, ako napríklad intenzita energie, intenzita energie, historický vývin eh, energetickej úspornosti, tak ako to je v smernici o energii. Preto je pre mňa dôležité dozvedieť sa, čo si komisia myslí o týchto úvah, o týchto dvoch parametroch, ktoré takisto mali byť zobrané do úvahy. A druhá otázka, mm, veľmi Stručne sa chcem vyjadriť, pán predseda, beriem časový rámec do e, pozornosti a pokiaľ ide o tú energetickú činnosť budov, to, to sú takisto problémy, ten dátum, tá lehota je skutočne veľmi krátka na to, aby sme e, vypracovali nejaký inventár, pokiaľ ide e, o verejné budovy do toho 1. januára 2014. Predovšetkým to je ťažké pre tie členské štáty, ktoré ktorí majú decentralizovanú administratívnu štruktúru a v tomto kontexte je to celé ešte oveľa komplexnejšie a môže to byť aj ťažké dosiahnuť túto lehotu, dodržať túto lehotu. To znamená, preto by som chcela vedieť, aby komisia nám povedala niečo k tejto otázke. Venovali ste pozornosť aj problémom tých krajín, ktoré majú možno komplikovanejšiu teritoriálnu štruktúru. Ďakujem pekne, pani Hall. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh komisii sa nereflektuje naliehavosť, respektíve vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame, pokiaľ ide o hospodárskú krízu. Je absolútne dôležité, pokiaľ ide o globálnu konkurencieschopnosť a pre členské štáty, aby robili úspory, pokiaľ ide o energetickú infraštruktúru, ktorú budú musieť spustiť. Na to, aby sme dosiahli tento cieľ 20% zníženia, jednoducho potrebujeme dosiahnuť toto zníženie, ktoré tu bolo číselne vyjadrené. Avšak trochu sa obávam, že to, čo komisia prezentovala, pokiaľ ide o členské štáty, tak to nie je až také ambiciozne ako to, čo sme svojho času podporili. A tie rizika, ktoré sú tu, že by sme sa jednoducho e, uverali tým istým smerom ako v minulosti, tak toto riziko je veľmi vysoké. A preto by som chcela, aby komisia jednoducho sa vyjadrila záväzne k tomu, že ten smer, ktorým sme sa vybrali, pokiaľ ide o ťažkosti, ktorým čelíme v kontexte hospodárskej kríze, aby jednoducho jasne povedala, že pre nás je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a dosiahnuť tieto ciele, aby niektoré postoje členských štátov sa aj v tomto kontexte zmenili aby si uvedomili dôležitosť a naliehavosť eh, hospodárskej schopnosti. A druhá vec, tá súvisí s časovým rozmerom a takisto sa týka sa to vôbec realizácie tohto celého, a nie len toho, aby sme ostali pri nejakých úvahách. To, že komisia prišla s takouto hodnotiacou prácou toho, prezentáciou toho, čo do roku 2014 dosiahla členské štáty a prezentovala to pred parlamentom, zdá sa, že komisia si umýva ruky a hovorí celkom jasne, že ak sa tieto ciele nesplnia, tak sa jednoducho nič nestane. Potom sa tu hovorí o ďalšom období 2015-2016. To vôbec nie je časový harmonogram, ktorý by ktorý by nám mal pomôcť dosiahnuť ciele do roku 2020, takže skutočne sa bojím, pokiaľ ide tento časový harmonogram, či ho dodržíme. A tento časový harmonogram vôbec neberie do úvahy tú naliehavú potrebnosť realizovať celý tento projekt a implementovať to. A takisto by som chcela požiadať komisiu o to, aby jednoducho detaľnejším spôsobom prezentovala otázky týkajúce sa interakcie s ETS Uviedli ste, že komisia bude pozorne monitorovať túto situáciu, ale to nie je, to skutočne nie je dostatočné. Potrebujeme pracovať na úrovni jednotlivých odborov. Je síce pozitívne, že tu hovoríme o emisiách, avšak musíme dávať pozor na to, aby sme znížili ten strop, pokiaľ ide o emisie, na to, aby sme z toho mali prospech. A preto si myslím, že to, že to, ako si to vyjadrili, že budeme venovať pozornosť tejto situácii, to je dosť málo. Musíme byť konkrétnejší a povedať, akým spôsobom to chceme vôbec realizovať. Ďakujem pekne. A ešte pani Fordová. Ešte tu tiež požiadame o slovo. Áno? Um, email inbox is full of people wanting to come and give in many cases some very Máme tu kolegov, ktorí skutočne prispievajú pozitívnymi vstupmi. Musíme to vyhodnotiť, máme pred sebou váš text. Avšak súhlasím s tým, čo povedala aj Fiona, že musíme jednoducho zabezpečiť energetické úspory na to, aby sme dospeli k určitej energetickej konkurencieschopnosti, avšak zdá sa, že tých 20% budú to bude viedrať zníženie a nie úspory energetické. A, tá, a tá celá smernica sa uberá k úsporám, je zameraná na úspory a nie na redukcie a zníženie. Mali sme tu stretnutie organizované zo strany koordinátorov, spravodajcov a Členské štáty, bolo tam uvedené, členské štáty riešia situáciu svojím spôsobom. Napríklad u nás v Spojenom kráľovstve sa hovorilo o zateplovaní obytných domov, v Taliansku zase o niečom inom. Takže musíme zabezpečiť, aby táto smernica nezabránila členským štátom, ktoré už teraz urobili konkrétne a rýchle kroky, aby sme neboli nejakým preskriptívnym orgánom, respektíve preskriptívnym spôsobom predpisovali týmto štátom riešenia, ktoré možno im nebudú vyhovovať. Pretože mohli by sme sa dostať do situácie, že budeme ich nútiť k niečomu, čo nebude pre nich prospešné. Takisto sa to týka veľkých spoločností, ktoré už teraz robili veľké audity, pokiaľ ide o energetickú spoločnosť, Jednoducho musíme zabezpečiť, aby sme nezvýšili administratívne zaťaženie pre tieto konkrétne kroky. Takže toto sú tie moje postrehy, ktoré by som chcela prezentovať a zároveň upozorniť na to, že máme určitý časový rámec, ktorý budeme musieť dodržať. Ďakujem. Ďakujem aj ja, hovorí pán predseda. Teraz dostane slovo predstaviteľ komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za zaujímavé otázky, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Tomás. Áno, máte pravdu. Článok 6, to je iba ten predstavuje zhruba polovicu tej práce, ktorú musíme urobiť, ak, sa chceme, dosia- ak chceme dospieť k tým cieľom, ktoré sme si stanovali. budeme musieť skresať niektoré ciele v týchto konkrétnych oblastiach. Pokiaľ ide o článok 6 odsek 9, kde sa hovorí o záväzkoch energetických úspor ako alternatívu môže členské štáty uplatniť aj iné alternatívy. Tento prístup by mal byť adekvátny a, a zodpovedajúci A, a, ambíciám oceku 1. Takisto článok 6, e, odsek 9. Určite to bude mať veľký e, dopad na závislosť na dodávka energie, pretože polovička e, redukcie zníženia bude pochádzať z dovozov ropy i plynu. A dopad na platby podľa našich odhadov bude taký, bude tu zlepšenie do roku 2020 asi 80 miliárd eur. Náš prístup je relatívne konzervatívny v, te, v tomto hľade. Zdieľame názor pána Turmesa o význame pritiahnutia zahraničného kapitálu. V Spojených štátoch je to 10 až 20 e, krát viac než v Európskej únii. tieto spoločnosti majú výborné výkony, pretože v zásade e, pôvodné náklady e, opatrení zdieľajú a to dáva ekonomický zmysel. Ľudia však nemajú k tomu tie správne schopnosti a potom za toto e, príjmu z platby alebo získajú ich spätne z úspor e, e, Bol to výsledok e, silného vedenia a súkromného sektoru, tu je dominantná spoločnosť ESCO a práve preto máme takúto silný dôraz na článkoch 4 a 5 na potrebu e, rozvoja nákupu a renovácie vo verejnom sektore. Takisto <clears throat> očakávame veľký nárast v oblasti ESCO v Európe. treba e, zlepšiť množstvo modelovacích e, prístupov na posudzovanie efektívnosti energie. My tu máme tradíciu dodávateľskú a snažíme sa pýtať ich na otázky na dopyt, na výber e, zákazníkov. To je pre nich ale menej prirodzené než tá dodávateľská časť. Ak by sme boli teraz e, navrhli záväzné ciele, musel by som veľmi rozhodne obhajovať každý kúsok toho modelingu, ak by tie ciele vzýšli z modelov, tak tie by e, určovali, či e, teda výkon potom tej či onej krajiny bolo X, Y alebo Z. My nemáme e, záväzne ciele. Jeden z dôvodov je ten, že my chceme zlepšiť to, ten modeling, ktorý je za tým ak by sme do roku 2014 prišli s takýmto e, modelom, mali by sme zlepšiť modelovací rámec. Čo sme preto urobili pre tento návrh je, že sme zaviezli zmeny do, e, ten prístup prémií e, ovplyvňujúc správanie spotrebiteľa. Takže cítime sa v podstate s, e, suverény. Ako som už povedal, že sú tu určité veci so širokým prístupom, ale my vlastne pokrývame e, rozsah, kde by, kam spadá e, presný výsledok. Či zohľadňujeme e, včasnú reakciu? Áno, pretože žiadame od členských krajín, aby same si stanovili ciele do roku 2020, berúc do úvahy nové opatrenia, ktoré sa zavedú a budú to tie členské krajiny, ktoré predtým prijali kroky, e, určite si stanovia e, ciele, ktoré to z, z, zoberú do úvahy. A krajiny e, s vysokým potenciálom sa zase budú správať inak. Spoločne sa dostaneme k 20 Bude to jeden zo znakov do roku 2014, že máme poskytnúť záväzné Eh, hodnoty. Pokiaľ ide o tých 1,5%, článok 6, to, čo povedal pán Turmes, tento článok eh, poskytne obrovské úspory. Je to veľmi ambiciozná hodnota. Naše ambície ukazujú, že to je úroveň, ku ktorej sme smerovali a ktorú sme dosiahli v pokročilých ekonomikách. Možno, že za vašou otázkou sa skrýva to, že sú tu členské krajiny s vyšším potenciálom než iné, ale aj tie pokročilejšie e, ekonomiky majú e, ambíciu 1,5 Myslím si, že s tým budú problémy. Ukážu, ukážu sa to v budúcich dňoch. Pokiaľ ide o otázku pani Madurel, ide o podobnú odpoveď, akú som dal pánu Píperovi. Tieto otázky sú osobitne dôležité, keď sa pozeráme na možný rozvoj množstvo národných cieľov na európskej úrovni, kde by bolo dôležité zohľadniť včasné akcie, minulé trendy a takisto e, energetickú intenzitu, čo však robíme e, v reportovacej časti. Snažíme sa, aby nám české krajiny hovorili nielen o trendoch, ale veľmi dôležité pokiaľ ide o energetickú intenzitu, sektor od sektoru. Takže tie odhady nebudú tie, ktoré by hovorili o tom, že Španielsku e, využitie energie narastlo a, bude to naopak to, kde sa hovorí, že transport narastá, pretože ekonomika narastá. politickej komunite teda e, umožníme zohľadniť energetickú intenzitu. Pokiaľ ide o dátum inventárov, smernica o budovách vyžaduje, aby členské krajiny budovy, aby verejné budovy dostávali certifikát energetickej výkonnosti. Samozrejme, že malá skupina budov, ktorá sem spadá, nemusí e, splňať tieto požiadavky do roku 2050 nie je to však nejaký nový vynález zisťovať, ako verejné budovy majú vyzerať, aké majú mať energetickú účinnosť. Takže na tomto návrhu budeme pracovať. Pani Hall, súhlasíme s vami, že tá potreba ešte zrastá v kontexte energetickej e, krízy. Samozrejme, že v kríze nedáva zmysel e, produkovať teplo e, len tak do otvoreného priestoru. Treba ho samozrejme o to viac e, šetriť a ukladať. Preto treba montovať o to viac adekvátne okná, dvere a e, účinné, energeticky účinné prvky. Treba o to viac sporiť peniaze. Tak, takisto dáva o to viac zmysel podporovať priemysel, vytvárať efektívnejšie výrobky, ktoré prinesú úspory, či už sú to bojlery, okná alebo stroje. Ako som už povedal pánu Turmesovi, ide o zníženie našich, našej závislosti na dovoze energií v tejto ťažkej ekonomickej e, situácii. A to nás spája aj s otázkou rozvoja súkromného investičného sektora, takisto prepojenie s viacročným finančným rámcom. Myslím si, že pokiaľ ste hovorili o harmonograme, nejde o otázky, ktoré sa týkajú tak veľmi teda tam, tohoto ohodnocovania dopadov. Pokiaľ ide o interakciu s ITS, vychádzajúc z tých dvoch e, modelov, e, tak sú tu dve skupiny, ktoré hovoria, že máme alebo naopak nemáme problémy, ktoré e, sa stretávajú. My však tvrdíme, že musíme pokračovať v posudzovaní toho, či z problémy vzniknú alebo nevzniknú. A posledná odpoveď na otázku pani Ford. Snažili sme sa e, rozpoznať národné okolnosti. Vieme, že toto je oblasť, kde inherentne existujú veľké kultúrne rozdiely. Budovy sú rozdielne. Ľudia nakupujú energii, ten spôsob, ako získavajú informácie, to je, to je veľmi rôzne. Je tu množstvo rozdielných e, národných skúseností. Takže naše potreby, naša, naša snaha je harmonizovať len tam, kde je to potrebné. Ďakujeme ako ďalší. Ak vám zostali otázky nezodpovedané, tak doplňte otázku. Ale musím ísť poradiť. Teraz má ako ďalší slovo pán Enču. Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať otázky kolegov. Len e, poukážem na jeden veľmi dôležitý aspekt. Hovorím o účinnosti, energetickej účinnosti budov. 44 využitia energie v EÚ smeruje do budov a asi 90 skleníkových emisí pripadá e, práve na budovy. A chcem poukázať len na jeden aspekt. V smernici sa viac odkazujeme na verejné budovy, ale verejné budovy predstavujú predstavujú teda len malú časť, 3% týchto budov má byť obnovených, ale verejné budovy sú naozaj len malým zlomkom väčšiny budov, ktoré sa nachádzajú e, v mestách, pripadá na súkromné vlastníctvo. A ak chceme naozaj konať a nájsť spôsob, ako zlepšiť tieto budovy z pohľadu efektívnosti, mali by sme konať v oblasti súkromných budov. Každá členská krajina má svoju vlastnú charakteristiku. To sa odzrkadľuje aj v návrhu komisie. Napríklad v Rumunsku 90 budov je vo vlastníctve ľudí, ktorí tam bývajú. Návrh komisie o tom, že náklady reštaurovania týchto budov by sa mali zdieľať medzi vlastníkmi a nájomníkmi. To je jednoducho neoprávnené pre Rumunsko, pretože v Rumunsku 90 budov vlastnia práve ľudia, ktorí v nich bývajú. Kladiem si teda otázku, ako rumunská vláda by mohla prinústiť vlastníkov eh, eh, budov, ktorých vlastne obývajú, aby pokryli Všetky náklady modernizácie týchto budov vychádzajú z toho, že priemerný príjem v Rumunsku je nižší ako 400 eur a, a niž, priemerná pens, e, priemerný dôchodok nepresahuje 180 eur. Takže ide aj o zdroje z, európske, z európskych e, prameňov, ktoré by mali pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú modernizovať e, budovy s cieľom e, dať im vyššiu energetickú účinnosť. 40 využitia e, energie v Európe pripadá práve na tento sektor. Ďakujeme. A teraz kolega Gierek. Ďakujem. Jedna vec ma zaráža Nerád miešam e, e, energetickú účinnosť s úsporami energií. Tu zmiešavame dve veci. Úspory sú vlastne funkciou tej účinnosti, jej následkom a komisia tu zjednodušuje celú vec, pretože vníma energetickú účinnosť a úspory ako dve rovnaké veci. Otázkou však zostáva, čo sa udeje na národnej časti tejto rovnice. Sú tu rôzne faktory, viete? Technické faktory, ktoré, ktoré musia byť e, umožnené. A moja otázka preto znie, aká je definícia energetickej účinnosti, ktorú komisia, komisia pri, e, prijala ak je to hrubý, hrubá suma na každú krajinu. Nemyslím, že by sme podpísali takýto návrh. My sme hovorili o návrhu 3x10 a nie o hrubých úsporách. Ja tomu rozumiem tak, že tá efektívnosť bude pripadať na, sa počítať na osobu. U nás napríklad v Polsku máme o 10 krát nižšiu spotrebu energie než v Nemecku. Ak sa pozrieme len na hrubé sumy a prehliadneme takýto faktor, tak e, zastavíme ekonomický, rast e, menej vyvinutých krajín EÚ, pretože sa budeme zameriavať na úspory energie a nie na rozvoj. Ak sa pozrieme teda na sumy na hlavu, na človeka, tak Môžeme hovoriť naozaj o úsporách, ale v nominálnych e, rozsahoch budeme musieť mať e, v Polsku napríklad väčšiu spotrebu energie. Takže otázka definície je tu veľmi dôležitá. A potom definícia primárnych energií, pretože tá sa používa neustále a mňa to veľmi teší, pretože toto je naozaj to, e, kde zdroje kde sú skutočné zdroje úspory nie len v škrtoch. Potrebujeme tu však technické, technický pokrok. Čo je definícia primárnych energií? Takže to je moja ďalšia otázka. A moja posledná otázka. Východisko nebolo podľa mňa správne. Prijali sme klimatický e, balíček, a to administratívnymi obmedzeniami. Mali sme ale začať úsporami energie a preto otázka zne, napríklad balíček e, zabezpečuje využitie fosílnych palív, ale na základe napríklad v zásade e, e, to, boli, to boli moje tri otázky, ktorú, ktoré som chcel počuť od komisie. Ďakujeme kolega Fan Nistelroj. Ďakujem pekne, pán predseda. V zásade mám dve poznámky. Poprvé, prebiehala tu diskusia z ktorej vzýšli dve fázy. V prvej fáze predložia členské krajiny svoj program a bude nasledovať intenzívna diskusia medzi komisiou a krajinami. Z toho som ale nezaznamenal nič. Môžeme to však vnímať aj technicky s tou systematikou a aké správy sa poskytnú. Moja otázka však znie, čo bude robiť komisia v tejto prvej fáze aby neskôr možno predložila nariadenie. Nič také som ešte nepostrhol, o tom hovoria technici, ale nevidím, ne, nevidím tu nejaký švung, nie som presvedčený. A takisto nie som veľmi presvedčený o nasledovnom z Rumunska. Počujem o mnohých investíciách potrebných a že potrebujú peniaze. A tu musím poznamenať, my sme predsa povedali, že štruktúrne fondy neposkytnú 4%, ale 7% na energetické úspory. Ale čo sa deje v Rumunsku? V Rumunsku sa nedieje nič. Máme tu rámec, ktorý naozaj vychádza e, z podpory. Vo Francúzsku sa to používa, ale funguje to len vo Francúzsku. A potom sa hovorí o viacračných finančných rámcoch, tak sa tak že sa takto môže zvýšiť energetická efektívnosť. U terajších nástrojov a aj bez diskusie s komisiou nemyslím si, že to prinesie úžitok. Chcem tu vidieť administratívnu činnosť, kde sa uzná vážnosť situácie. Na druhej strane bude aj model subvencií, pretože sú to predsa investície, ktoré sa musia oplatiť ktoré, kde sa teda vrátia tieto investície. Otázka znie, kde sa to bude odpisovať. Ďakujeme, kolega Weber. Ja tiež nechcem opakovať otázky, e, ktoré už položili kolegovia. Rád by som využil, využil prítomnosť zástupcu komisie na to, aby som poskytol konkrétnu, položil konkrétnu otázku, tý, ktorá sa týka rozvoja smart grids, inteligentných sietí. Viete, že je to základná potreba lepšej energetickej efektívnosti, účinnosti v Európe. Pritom rozvoj týchto sietí v dnešnom okamžiku na európskom úrovni e, nachádza sa, tak, poved, tak povediac, v plienkach. I, ide tu e, o vyťaženie týchto sietí. Toto oboje bohužiaľ doteraz neprešlo cez štádium úvah. 2. Eh, marca vznikol mandát pre eh, štandardizačné centra v Európe a vypracovať takéto normy. Mali skončiť už s tako, eh, touto prácou. Som členom delegácie EÚ pre Čínu a Čína asi 270 miliónov eur investície miliard eur do roku 2015 preinvestuje do sieti. Takže v roku 2020 Čína už takýto, takúto inteligentnú sieť bude mať. Výskumné centrum pre tieto siete prednedávnom e, bol práve, vzniklo práve v Šangaji. Aké sú teda e, obavy? No, stanovenie e, týchto vecí a normy a vývoj sa bude v budúcnosti odohrávať asi v Číne. Aké chcete komisia prijať opatrenia na to, aby vznikli v EU normy pre medzinárodnú sieť, aby sme sa museli e, potom nemuseli dobiehať to, čo robia už naši kolegovia. Ďakujem e, v Číne. Ďakujem a teraz kolega Žezina. Nechci opakovať. No, dámy a páni, ja by som tiež nechcel opakovať otázky, ktoré už položili kolegovia. Chcem sa len vrátiť k jednej všeobecnej veci. Ja som komisii položil otázku, či zvažovala ekonomický jav, ktorý sa nazýva Jeffsonov paradox. Dostal som odpoveď, ktorá ma veľmi neuspokojila. Zdôrazňujem to, čo povedal kolega Gierek, teda, že tu dochádza k zmiešavaniu energetickej efektivity s celkovými úsporami a toto nie je náležité. Pokiaľ ide o posúdenie vplyvov v prípade tejto správy, nepresvedčil ma hlavne ten fakt, že podľa mňa dostatočne nie sú zohľadnené úspory v sektore dopravy. Celkovo tento návrh nám, vo mne zbudzuje dojem, že je tam mnoho donúcovacích administratívnych nástrojov. A ak chceme prilákať kapitál, ak chceme, aby pre nás pracoval, tak tie opatrenia musia byť cenového charakteru v ekonomickej rovine. Ja som si ten návrh prečítal a mm, osobne by som sa hambil pred manažermi veľkých firiem obhajovať to, že mm, si majú nechať urobiť energetický audit. Toto nemohla navrhnúť osoba, ktorá trošku pozná ekonomickú sféru. Každá jedna firma má takéto audity, má ich viacero a tam ide o úspory v ekonomickej oblasti v prípade takýchto podnikov. Ja si myslím, že takto pripravená norma by nebola pre budúce smerovanie úspor dobrá. Ďakujem. Okay, dann würde ich ganz Dobre. Teraz znova dám slovo pánovi Hudsonovi na ďalšie kolo odpovedí a potom bude ďalšie kolo otázok. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem všetkým poslancom, ktorí položili otázky. Pán Enču, máte pravdu, keď sa zameriavate na otázku budov vo všeobecnosti nad rámec 2020, napríklad 2050, ak sa chceme dostať do blízkosti cieľov, ktoré sme si stanovili, tak musíme tie renovácie urýchliť. renovácie v súvislosti so spotrebou energie, či už ide o súkromné alebo verejné budovy. Máte pravdu. Rovnako máte pravdu, keď e, hovoríte, že táto situácia je mm, neudržateľná e, iba nejakým spôsobom e, tlačiť na ľudí, aby oni renovovali. Toto nie je v súlade s, s demokratickými princípami. Čiže ako, ako toto dosiahnuť? Pokiaľ ide o energetickú účinnosť budov, príslušná smernica obsahuje určité ustanovenia v tom zmysle, že keď dochádza k renováciám budov, e, že je potrebné dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť v oblasti energie. Takže áno, ak sa robia e, renovácie, tak e, skrátka musia ísť v tomto zmysle, ale ako urychliť, urychliť to tempo, zvýšiť tú mieru renovácií my sa snažíme to dosiahnuť vo verejnom sektore, toto obsahuje náš návrh, teda jednak chceme preukázať, že to urýchlenie je možné, chceme dokázať, že hospodárske prínosy sú veľmi e, výrazné, teda že tá investícia sa veľmi rýchlo vráti a snažíme sa e, pôsobiť aj na e, dodávateľov, na trh práce v tejto oblasti. E, máte pravdu, že to, čo robíme doteraz, nám to urychlenie neumožní, ale myslím, že tie kroky, ktoré navrhujeme v našom texte, aby to urychlenie priniesť mohli. Uh, a potom napríklad krajiny ako napríklad Veľká Británia alebo Francúzsko, e, tie ukazujú, že keď je tu povinnosť e, pre dodávateľov energie dosahovať úspory, tak e, že toto môžeme posilniť renováciami budov. Toto je jedna z možností, ktorá sa možno dosť často nevolí. A pán Van Nistelrooy tiež hovoril o viacročnom finančnom rámci je to súčasťou prístupu komisie, tak ako sme to načetli v oznámení z 29. júna tohto roka, teda že väčšia miera štruktúrnych a kohezných fondov by sa mala využívať na energetickú účinnosť, hlavne pokiaľ ide o renovácie budov. A samozrejme, že to bude predmetom samostatného legislatívneho návrhu. Pán Gírek, Ešte raz opakujem, my tu nenavrhujeme záväzné ciele, záväzný cieľ ani pre Polsko, ani pre žiadnu inú členskú krajinu. Navrhujeme určitú, určitý inventár záväzných opatrení, nie cieľov, ale opatrení, tak aby Európska únia ako celok dosiahla ten cieľ, ktorý si stanovila, teda 20-percentné zníženie spotreby energie v porovnaní s trendom, takže toto je náš cieľ. Ale my tento celoeurópsky cieľ e, netransformujeme na národné ciele. Chceme, aby si členské štáty sami identifikovali svoje národné ciele. Ja som si istý, že Poliaci e, pri rozhodovaní, pri stanovení tohto cieľa zohľadňujú všetko to, o čom ste vyhovorili. Takže mm, Polsko si bude musieť stanoviť to percento, vychádzajúc e, z tých e, záväzných opatrení, ktorých cieľom je znížiť spotrebu nad súčasnú, pardon, pod súčasnú úroveň. Áno, samozrejme, že primárna energia, toto je dôležitá oblasť. Toto sú všetky vlastne energetické vstupy do ekonomiky a to umožňuje dosiahnuť eh, veľké úspory pri výrobe energie, pri výrobe tepla. podnik, u podnikov, u domácnosti a tak ďalej. CCS, vaša tretia otázka. Áno, my uznávame, že toto je perspektívna oblasť. Uznávame, že to môže viesť k zvýšeniu e, spotreby energie, ale my toto nepočítame nepočítame e, ako súčasť e, tých renovácií, ktoré e, vedú k využívaní kogenerácie. Ďalšia otázka sa týkala tej prvej fázy, prvej fázy, čo bude robiť komisia v súvislosti s tými záväznými opatreniami. Nuž, prvým krokom bude začiatkom 2013, aby každý členský štát si určil svoj vlastný cieľ a z toho potom bude vyplývať národný plán. My to celé spočítame, či tie národné ciele dohromady vedú k tým úsporám 20%, dúfam, že to tak bude. Potom si pozrieme tie národné plány a posúdime, či sú dôveryhodné, či naozaj chce tá krajina dosiahnuť stanovený cieľ, či naozaj uplatňuje e, potrebné opatrenie. Dúfame, že tomu tak bude, ale budeme to musieť vyhodnotiť. Po tretie, pozrieme sa na to, čo sa udialo do roku 2014, od teraz do 2014, napríklad zavedenie označovania, pokiaľ ide o ekodizajn alebo energetickú spotrebu pre um, ohrievače vody, pre bojlery. Toto je veľký príspevok k dosahovaniu našich cieľov. A po štvrté, vyhodnotíme, aké prínosy by mohla mať táto smernica v svojej finálnej forme. Takže budeme naozaj vyko, vyho, vykonávať vyhodnocovaciu prácu e, veľkého objemu a budeme vychádzať z podobných modelov, ako, ako sme použili teraz. Pán Weber, otázka inteligentných sietí smart grids. Tento návrh Ehm, len tak trošku eh, sa dotýka eh, týchto inteligentných sietí. Eh, my teda vychádzame z toho, že ten energetický systém bude inteligentnejší, že elektromery alebo merače mm, inej energie, že tieto už budú stávať na tejto inteligentnosti toho systému. a tiež zariadenia, ktoré budú používať domácnosti, by mali stávať na inteligentnosti e, tej siete. Takže my v zásade predpokladáme existenciu inteligentných sietí a v rámci balíčka infraštruktúry predložíme v tomto zmysle e, konkrétne návrhy. Malo by to byť onedlho. A pán Weber, my to vnímame ako taký paralelný e, postup, ako takú dvojicu návrhov, ktoré sa navzájom budú, budú doplňať. Vaša otázka je veľmi dôležitá, ale netýka sa priamo smernice, o ktorej tu dnes hovoríme. A pánovi Bržezinovi. Áno, máte pravdu, že hodnotenie vplyvov sa nesústreďuje nejako osobitne na sektor dopravy, kde sú tie úspory, kde potenciál úspor veľmi veľký doprava je predmetom e, paralelného postupu 65 miliónov tón ropného ekvivalentu sa dá usporiť. Aby sme dosiahli tých 20 tak musíme e, dosiahnuť úspory aj v doprave. Ja viem, že tento výbor, ako aj ostatné výbory parlamentu, si toto veľmi dobre uvedomujú. Ale nechceme mm, nejakú dvoja, dvo, dvoja, dvojakú uh, reguláciu No a pokiaľ ide o energiu, úspory energie, tak tam už naozaj priemysel si svoje úlohy urobil, tam už ten potenciál znižovania nie je taký vysoký, ako v prípade napríklad budov, v prípade dodávok energie, v prípade dopravy. Áno, máte pravdu, že podniky už toho veľa urobili, ale ešte tam je možno nejaký nevyužitý potenciál krajiny, ktoré už e, majú audit, nebudú musieť robiť nič. Krajiny, ktoré zatiaľ audit nemajú, tak e, tie budú ešte musieť niečo urobiť. Ale my nemáme pocit, že by sme nejako zbytočne zaťažovali. A ja ten paradox, ktorý ste spomínali, žiaľ, nepoznám. Mrzí ma to. Pani Tomsen ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi Hacenovi za jeho prezentáciu. Smernica energetickej účinnosti je veľmi e, dôležitá. Dúfame, že dosiahneme dohodu o tejto téme na jar budúceho roka počas dánskeho predsedníctva. Súčasné odhady ukazujú, že Európska únia nesmeruje k dosiahnutiu svojho cieľa, pokiaľ ide o zníženie spotreby energie do roku 2020 o 20 Súčasné politiky umožňa dosiahnuť iba asi tretinu. A toto je samozrejme nepriateľné, vzhľadom na to, že si uvedomujeme, že energetická účinnosť je najlacnejším spôsobom e, znižovania um, emisí, takže znižovania spotreby. Energetická účinnosť je jedna vec, energetická alebo znižovanie spotreby je druhá vec, ale ak chceme znížiť spotrebu, tak musíme, musíme ísť aj cestou energetickej účinnosti. Návrh komisie obsahuje mnoho pozitívnych prvkov úspora energie, ako vplývať na konečných spotrebiteľov, ako podporiť malé a stredné podniky, ale stále ešte nechápem otázku záväzného cieľa. 9. marca 2007 tu pani Merkel povedala o 10. dopoludnia na tejto pôde, že v rade pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, bol prijatý záväzný cieľ. argumentovala tým, že potrebujeme vyslať signál priemyslu, pretože priemysel nebude investovať, ak nebudú mať záväzné ciele. A skúsenosti v EÚ ukazujú, že keď neexistujú záväzné ciele, ako napríklad v tomto prípade, v prípade energetickej účinnosti, že e, ciele sa skrátka neplnia. Takže musíme vyslať jasný signál priemyslu vo forme záväzného cieľa. Takže energetické úspory by mali byť povinné konzervatívno-liberálna dánska vláda v lete 2008 získala podporu celého parlamentu od extrémnej lavice po extrémnu pravicu. Zaslali list komisii v tom zmysle, že v Dánsku za ostatných 30 rokov došlo k narastu HDP vo väčšej miere ako e, spotreba, pretože my e, sme e, takýto efektívny model, model e, vypracovali a môžeme pomôcť aj celej Európskej únii takto postupovať, ale mm, reakcia nebola žiadna. A myslím, že tu je na mieste uplatňovať európsku pridanú hodnotu, lebo sú tu členské štáty, ktoré majú obrovské skúsenosti s úsporami energie, s energetickou účinnosťou. Potrebujeme výmenu osvedčených postupov. Toto je tá pridaná hodnota Európskej únie, výmena osvedčených postupov. A potom komisia by mala využívať tieto osvedčené postupy vo svojich návrhoch mala by ich prevziať. Ak chceme naozaj, aby e, s nami priemysel ťahal za jeden koniec, tak musíme dať záväzné, záväzne ciele, pretože celosvetovo bude v budúcnosti veľký dopyt po zelených technológiách, takých, čo sporia energiu. A ešte na záver. Spolupráca s regionálnymi a s koheznými fondmi. Kolega z Rumunska povedal, že financovanie zo strany EÚ pre nové členské štáty, pre vzdialené regióny by malo byť k dispozícii pre regióny, ktoré majú nárok na takúto podporu. A to je potrebné aj uviesť v tých kritériách nového regionálneho fondu. Je to podľa mňa potrebné. Čo ešte? Asi nič, ďakujem. Ďakujeme. Ak dovolíte, pokiaľ ide o tie skúsenosti, dnes hovoríme o posúdení vplyvov. Ja si myslím, že skúsenosti jednotlivých štátov to je naozaj veľmi zaujímavá oblasť Naozaj by bolo dobre vedieť, aké skúsenosti má ktorá krajina, aké výsledky sa kde dosiahli. Pán Piper na to poukázal, kde sa dosiahli lepšie ciele, kde horšie, kto použil aké nástroje. Sú tu veľké rozdiely a toto je podľa mňa dôležité, eh, dôležitý, dôležitá základňa, eh, z ktorej musíme vychádzať. Kto, koho tu mám ďalšieho na zozname? Pán Piper, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No už na moje predchádzajúce otázky ste bohužiaľ neodpovedali, nezodpovedali uspokojujúco, takže ešte raz sa k tomu vrátim. Pán Girek, pán Březina k tomu, čo oni dvaja opísali, myslím, že aj na to ste nedali uspokojivú odpoveď. Povedali ste, že úspory energie je v zásade to isté, ako energetická účinnosť, že medzi tým e, veľký rozdiel nie je a to ste, e, to ste mm, ilustrovali tými 1,5 Teda, že viedem sa k tomu, čo povedali kolegovia predo mnou. Podľa mňa toto nemá nápad. Kde je fantázia? Kde je ten prístup tých ponaučiť sa od tých, od tých dobrých, od tých šikovných transfer know-how, referenčné hodnoty, nástroje, ktoré budú platiť celoeurópsky, výmena medzi e, odborníkmi. Povedať skrátka 1,5%, toto je podľa mňa málo, nie je to veľmi kreatívne. A mohli by sme viac využívať európske synergie, či to už bude smernica alebo niečo iné. Myslím, že môžeme urobiť oveľa viac. Bohužiaľ ste nereagovali ani na mod, ktorý sa Primes modelu Myslím, že to by sa dalo ešte vylepšiť, to hovoria moje skúsenosti. By ste povedali, že zoberieme úroveň vývoja každej jednej krajiny a teda, že každá krajina dostane za úlohu zlepšiť sa o 1,5%, ale takto potrestate tých, ktorí už sú na tom lepšie, ktorí už sú niekde hore. a nedôjde k žiadnemu transferu know-how alebo referenčných hodnot od tých lepších tým horším. E, Skrátka, bude sa uplatňovať jeden meter na všetkých, jedno opatrenie pre všetkých. Ešte raz opakujem, pán Hudson, nemá to nápad. Myslím si, že s väčšou dávkou fantázie by sme mohli lepšie využiť európsky potenciál. A pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie, niektoré krajiny už majú veľký podiel takýchto energií. Škandinávia, aj tieto krajiny budú musieť znižovať o 1,5 Aj v takýchto krajinách. A ešte na záver otázka súvisiaca so subsidiaritou. Ja som študoval geografiu, územné plánovanie a pre nás tedy bolo sveto sveto-sveté, že urbanizácia územné plánovanie spada do národných kompetencií. A vy teraz prichádzate s plánmi kogenerácie a tam zasahujete naozaj do veľkej miery do tohto výsostného, do tejto výsostnej oblasti e, štátov. Takže budú musieť pri svojom plánovaní tieto európske predpisy rešpektovať. Článok 194 ten na to nestačí. Existuje nejaký, nejaká, nejaký iný právny základ, ktorý by mohol opodstatňovať takéto masívne zásahy do suverenity, do suverenity členských štátov. A ešte posledná otázka. Obce. Teda takto. Náklady pre verejnú oblasť, tie 3% renovácie, sú tu nejaké rozdiely? medzi členskými štátmi. Zohľadnili ste pritom aj to, že keď obce alebo tie nejaké verejné zariadenia budú mať povinnosť e, nakúpiť úsporné zariadenia s vysokou mierou účinnosti, že to spôsobí na inom mieste nejaké veľké náklady, napríklad taká tlačiareň, tlačiareň, ktorú si kúpite a bude to e, stáť, pokiaľ ide o tonery a tak ďalej, viac než tie staré e, tlačiarne, elektromobily a tak ďalej, e, údržba e, takýchto automobilov. Zohľadnili ste, prosím, aj tieto náklady pre verejný sektor, alebo vám toto celé cestou si to prepadlo? Ďakujem za pozornosť. Cizli. Joran Cizli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. <laughs> Dosť ťažko sa tu človek dostane k slovu. Máte pravdu, pán predseda. V súlade s navrhovanou smernicou by podniky, ktoré distribujú energiu, by museli ušetriť 1,5 a to takým spôsobom, aby ich spotrebovateľia spotrebovali jednoducho menej energie. Takisto ste dnes povedali, že niektoré krajiny, niektoré členské štáty majú na to vytvorené väčšie kapacity. Ako argument sa napríklad uvádzajú tieto záväzné systémy, ktoré už v niektorých členských štátoch boli zavedené. Iné krajiny zase majú menšie kapacity, pokiaľ ide o zavedenie takýchto redukcií, alebo majú iné koncepty, pokiaľ ide o šetrenie energie. A preto by som sa chcela spýtať, pretože ma to zaujíma, akým spôsobom by ste odpovedali na otázku, či komisia má aj iné alternatívne možnosti, pokiaľ ide o šetrenie energie, či, si, či sa zamýšľala nad tými možnosťami, ako napríklad zavedenie finančných schém. Pokiaľ ide o toto hodnotenie, dopadové hodnotenie, som si to jednoducho nevšimla, že by ste o tom boli hovorili. A druhá otázka, tá je nasledovná. Každý záväzok, každý legislatívny záväzok si vyžaduje aj finančné investície. A čo si predstavuje komisia, akým spôsobom takýto finančný dopad takýchto záväzkov bude vplývať na ostatné programy, na financovanie ostatných programov členských štátov, ktoré už teraz bežia, fungujú v týchto štátoch. A tretia otázka, bude takýto distribútor energie musieť dodržať 1,5 ročne, respektíve ušetriť to spotrebiteľov, pretože na druhej strane tu ešte máme aj systém ETS, ktorý je súčasťou činnosti takýchto podnikov. A toto by ma zaujímalo, poprosím vás o odpoveď, pokiaľ ide o koherenc týchto odpovedí. Ďakujem, Klot Tomas. Ja som sa chcel spýtať ešte nasledovné. Hovorí sa tu často o sankciách. Má komisia, aspoň podľa mňa, podľa tejto smernice ide o to, aby sme zredukovali závislosť od také nadmernej spotreby energie. Ide tu o zároveň aj posilnenie produkcie energie. Ide o naše európske podniky, o inováciu v tejto oblasti, ktorá musí byť posilnená. Pán Weber, myslím si, že v tejto oblasti hovoril o veľmi dôležitom bode. Ide tu o globálnu konkurencieschopnosť, v rámci ktorého by Európska únia mala zohrávať vedúcu úlohu. Má komisia v rámci tejto dopadovej, tohto dopadového hodnotenia zohľadnila komisia tento aspekt, pokiaľ ide o možnosti inovácie? Analizovala tento túto oblasť. Pretože ja sa obávam, že budeme stagnovať v Európe, a to je riziko momentálne v tejto hospodárskej kríze, tak jednoducho v tých oblastiach, kde sme boli dlhý čas vodcami, budeme z ľudového hľadiska za takými krajinami ako Korea Čína, keď sa teraz pozrieme na Japonsko, tí takisto budú musieť teraz posilniť zelené technológie po tej katastrofe vo Fukushime. Čiže ako ste zohľadnili tento aspekt? Ďakujem. Ďakujem, pani Hall. Ďakujem. Ja by som sa ešte chcela spýtať, pokiaľ ide o objasnenie toho modelingu, tých modelov, o ktorých ste tu hovorili. Viem, že to je dosť náročné rozpracovať finálnu schému spotreby energie. Boli tu určité obavy, že tieto modely budú príliš komplexné, respektíve nebudú komplexné a nepokryjú všetky oblasti a preto E, tu bolo prijaté rozhodnutie, aby sme sa uberali smerom šetreniu energie. A pre mňa to je celé veľmi jednoduché. Máme číselné vyjadrenie, Ide tu o číselné vyjadrenie tej spotreby ropy, ktorú musíme ušetriť do roku 2020 a chceme byť hospodársky konkurencieschopní a nezávislí a nechceme financovať to, nechceme dávať toľko peňazí do infraštruktúry, ale Komisia jednoducho mohla rozpracovať aj to, akým spôsobom vlastne a koľko energie Európska únia spotrebúva koľko spotrebúva členský štát. A potom z toho by sa mohlo vychádzať ďalej, aby sme vypracovali štatistiku, ktorá by korešpondovala s číselným vyjadrením, ktoré by bolo 20% nižšie. Takže zdá sa, že sa tu zahmlievajú určité úplne jasné a zrejme faktory. Pani Thompson. Niekedy, keď tu hovoríme, ďakujem pekne za slovo, pán predseda, niekedy, keď tu hovoríme o energetickej eficiencii, účinnosti, tak komplikujeme veci a úplne zbytočne. A týmto celé predražujeme. Musíme sa jednoducho pozrieť aj na určité výhody, ktoré sú ľahko dosažiteľné ak tu je nejaký odborník v tomto parlamente, pokiaľ ide o energetickú odbornosť, účinnosť, tak by sa dalo povedať, ak by sme ušetrili aj v našom parlamente energiu, tak by sme jednoducho ušetrili veľa peňazí. To znamená, na jednej osobe závisí napríklad chod takej budovy, ako je náš parlament. Ja si spomínam, ešte keď som bola dieťa, nemali sme termostáty na radiátoroch, nemohli sme regulovať spotrebu tepla v bytoch. A potom sme to jednoducho mali a mohli sme si regulovať, koľko energie a koľko tepla spotrebujeme. Ak by sme napríklad takúto spotrebu energie kontrolovali takýmto spôsobom úplne jednoduchým a potom to pretavili do riešení, tak by sme ušetrili energie. Pokiaľ ide o trhy ESCO, takisto by som sa chcela spýtať niečo. E, skúma komisia túto oblasť, pretože toto je pre mňa fascinujúce. Máme tu, máme tu príklady. Môže takýto podnik, ktorý šetrí energiu, prísť do nemocnice a povedať nemocnici, že my vám pomôžeme ušetriť 30 spotreby energie a my to zaplatíme a ak nie, sa peniaze nevrátia do takej a takej lehoty, tak jednoducho ten podiel, ktorý to investujete, sa vám vráti z našej strany. To znamená, máme tu plno konkrétnych príkladov e, z trhu takýchto eskopodnikov, podnikov, takže treba to celé preskúmať. Pán Nistleroj, ďakujem pekne. Ja sa vrátim iba tomu, čo povedal predrečník, pokiaľ ide o tie stimuly. Pre mňa je dosť veľkým sklamaním, že Európska komisia tu má k dispozícii určité nástroje, zdieľaný manažment a neuplatňuje ich. Musíme upustiť od tohto subvenčného dotačného dotačnej štruktúry, pretože to je celé zastaralé a míňajú sa tam len peniaze. Musíme jednoducho z dlhodobého hľadiska viac klásť dôraz na prevzatie rizika, ako napríklad to sa týka nemocnic. Ak nebudeme sa týmto smerom uverať, tak to celé nikam nepovedie. Komisia tu v rámci prezentácie hovorila, že sa dá ešte urobiť oveľa viac, ale celé to nič neprinesie, ak nezmeníme postoj, ktorý doteraz máme. To už uviedli aj dvaja teda rečníci predo mnou. A ako spravodajca pre nové e, nariadenie o štruktúrálnych fondoch by som rád povedal, že sa môžeme uberať iba týmto smerom a chceme skutočne e, mať k dispozícii dôveryhodné nástroje tie argumenty, ktoré si tu predložili, nie sú správne. Musíme ísť s dobou, musíme sa pozrieť na to, ako funguje zodpovednosť a zodpovednosť musíme podporovať a potom sa nám podarí docieliť aj synergie s krokmi jednotlivých členských štátov a s konaním Európskej únie. A to sa dá oveľa, oveľa zlepšiť. Pán Henen? Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, euh, la budem veľmi stručný. Som trochu zmetený. On va y arriver. Parce que si nous ne prenons pas des mesures beaucoup plus... Pri takýchto cieľoch musíme jednoducho všetko vsadiť na stimuly, inak sa nám to nikdy nepodarí. Čiže o, to, o čo tu vlastne ide? Energia stojí veľa peňazí. Výroba energie stojí veľa peňazí. A stojí to nakoniec veľa peňazí aj spotrebiteľov, ak my si neuvedomíme, že veľa občanov Európskej únie v zime nebudú môcť kúriť, pretože energia bude taká drahá, že to jednoducho nebudú môcť zaplatiť, tak jednoducho sa míňame v našom úsilí, sa strácame vo vzťahu k realite. Takže ešte raz niekoľko prí, vkladov. Pokiaľ ide o sociálne byty, hovoríme tu o verejných budovách. Sociálne byty jednoducho častokrát nie sú eh, v rámci týchto verejných budov spomínané. A predsa len v týchto sociálnych bytoch bývajú tí, ktorí majú v Európe najmenej peňazí, takže aj tu by sa dalo šetriť. Napríklad by sa tam vymenil kotol, ktorý by spotreboval 20% menej plynu. Ak tieto budovy nebudú prestavané všetky správnym spôsobom, tak jednoducho neušetríme. Treba jednoducho vymeniť okná, treba zatepliť budovy a v tomto všetkom potrebujeme konkrétnu podporu, respektíve dať najavo, že sme ochotní podporovať tieto procesy aj z hora. Nejde tu teraz o tých, ktorí zarábajú veľa peňazí, ktorí si môžu všetko dovoliť, teraz hovoríme o chudobných ľuďoch. A takýmto spôsobom by sa to potom dalo realizovať. Takže nezabúdame na sociálne byty, na tých spotrebiteľov, ktorí skutočne patria do tej najchudobnejšej vrstvy obyvateľstva. A takýmto spôsobom ušetrí aj ten spotrebiteľ, pretože nebude musieť vynaložiť toľko prostriedkov na energiu a možno to, čo ušetrí, bude môcť minúť na potraviny alebo na niečo iné. To je jednoducho nevyhnutné. Je nevyhnutné, aby komisia si vypočula tieto požiadavky. Niektoré fondy musia byť inak preštrukturalizované, pretože Potrebujeme nové stimuly. Môžeme tu hovoriť o konkrétnych časových priestoroch, o konkrétnych časových harmonogramoch, avšak komisia to musí brať do úvahy. Ak tieto stimuly nepomôžu, tak budeme musieť uplatniť konkrétnejšie opatrenia. Ak ľudia nebudú chcieť šetriť, tak sa budeme musieť postarať o to, aby sme situáciu zlepšili. Ďakujem, teraz už sa nikto nehlási o slovo, ale ja predsa len mám nejaké otázky aj ja osobne, takže možno ako predseda, hoci to zvyčajne nerobím, by som sa chcel spýtať niektoré otázky, pretože tu ide napríklad o to, či toto hodnotenie zohľadňuje aj nasledovné body. Prečo napríklad komisia vychádza z toho, že v oblasti produkcie prúdu energetická účinnosť vstúpi o 6%, ak sa neuplatňa nejaké konkrétne opatrenia. To je napísané na strane 9. Hoci z hospodárskeho hľadiska by sme tu mohli dosiahnuť potenciál až 25%. Znamená to, že tento obchod s emisiami nič neprináša, alebo sa to neberie do úvahy potom tie rozdiely medzi jednými členskými štátmi, o ktorých sa tu hovorilo. O tom nebudem musieť už hovoriť, pretože to už sa tu spomínalo. Pokiaľ ide o toto hodnotenie, sa pokazuje na to, že Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko e, už zaviedli určité úsporné opatrenia. Mňa by zaujímalo, ako tieto členské štáty v porovnaní s ostatnými členskými štátmi sa im podarilo dosiahnuť určitý úspech. Sú tu konkrétne číselné vyjadrenia, ktoré by sa dali porovnať? Dajú sa vôbec porovnať tieto systémy od odlišných členských štátov? Pretože to je elementárna otázka na to, aby sme postupovali potom ďalej. Alebo napríklad otázka interakcie medzi ETS a novým návrhom, pokiaľ ide energetickú účinnosť. V tejto, ho, tomto hodnotení hovoríte o určitej interakcii, ale nehovoríte konkrétne, akým spôsobom sa to, táto interakcia prejavuje. Nebolo by možno zmysluplné vsadiť radšej všetko na jeden nástroj, na jeden nástroj, napríklad redukcia CO2, a to by bol náš potom hlavný cieľ. Alebo tu je ešte poznámka počiarov, kolega Henen už o tom práve hovorí. hovoríte o sociálnych dopadoch, pokiaľ ide o takéto záväzky. Tým venujete takisto pozornosť a uvádzate, že vo väčšine prípadov reálny príjem takýchto domácnosti by mali v budúcnosti klesnúť. A mohla by komisia pokázať na to, ktorých prípadov sa to netýka. Zároveň, že by zobrala do úvahy aj e, sanačné opatrenia, o ktorých sa tu hovorilo. Treba brať treba brať do úvahy aj to, aké to bude mať jednoducho dopady. Napríklad v mojom členskom štáte sa vyjadrili obavy, že strojnásobenie renovečných renovácií môže viesť k tomu, že jednoducho potom nebudeme už mať finančné prostriedky pre iné druhy renovácií. Takéto postupy sa takisto hodnotili. Ako to vyhodnocuje komisia? To sú všetko dôležité otázky, na ktoré musí komisia ponúknuť konkrétnu odpoveď. A v neposlednom rade komisia kolega Weber to spomínal, hovoril tu o tých inteligentných e, počítačoch, meračoch, akým spôsobom komisia zohľadní situáciu, ak sa, to, ak sa tá úspora bude nachádzať v rozmedzi od 0 do 10 Ktorý číselný údaj je pre nás smerodajný? To nie je celkom konkrétne z toho textu. Týmto vlastne končím, hoci ešte mám plno ďalších otázok, ale možno sa potom budem môcť ešte neskôr spýtať. Ide skutočne o detaily. Ide o to, aby sme tieto detaily objasnili. Pán Vyber sa takisto ešte raz prihlásil, tak mu dám slovo a potom už budete mať konečne príležitosť na to, aby ste do istej miery mohli reagovať. Sú tu kolegovia, ktorí poukázali a hovorili aj o štruktúrálnych fondoch, ktoré by sa mali viac využívať na to, aby sme dosiahli tieto ciele energetickej účinnosti Milí kolegovia, čo urobíme v takom regióne, kde je veľký potenciál rastu, ktorý tieto štrukturálne fondy by chcel využívať, ktorý dúfa na priemyselné parky, ktorý počíta s technologickými transfermi, do ktorých chce investovať, kde sú subvencie pre jednotlivé podniky, kde sa investuje do širokopásmového internetu, do infraštruktúry, do ciest a zároveň v rámci očakávania takéhoto potenciálu v budúcnosti nútime distribútora energie, aby redukoval spotrebu energie 1,5. Zamyslíme sa, ako to bude za 10 rokov, aké sú tu možnosti do budúcna pre takúto krajinu, pre takýto región. To je jedna otázka. Pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, ctení kolegovia, ja radšej budem investovať do internetu, do inteligentných sietí, ako do ako do tlmiacich platní. A, takže energetická účinnosť je veľmi dôležitá, to je pravda, ale predsa len táto požiadavka, ako to tu bolo prezentované, 20-percentné zníženie na to vyžívať štruktúrálne fondy, to si myslím, že by bol krok dozadu. Áno, pán Hudson, ešte raz môžete sa pokúsiť zodpovedať na všetky otázky, ktoré tu boli eh, predostreté. Ďakujem pekne. Pani Thompson tu hovorila o skutočnosti, že Dánsko ako členská krajina podporovala záväzné cieľa a pýta sa, prečo sme jednoducho sa neuberali takýmto postupom aj my. Dánsko bolo jedinou krajinou, ktoré podporilo takéto záväzné ciele a v tomto kontexte odhľadnúť od diskusie o výhodách alebo nevýhodách toho, ktorého prístupu, sme dostali jasný signál zo strany parlamentu a rada nám zasadala dala opačný signál. Preto sme jednoducho navrhli, že tu budeme mať dvojfázový postup, v rámci ktorého budeme mať na jednej strane záväzné ciele, ktoré podľa nás nás privedú k tomu, aby sme dosiahli tú 20% úsporu. Ak sa nám to nepodarí, tak máme tú druhú fázu a to by bolo návrhovanie týchto záväzných, záväzných znížení. Pokiaľ ide o otázku, aby sme boli skutočne a svetovým vodcom, pokiaľ ide o zdieľanie energie. Áno, môžu nám tomu prispieť aj tieto stanovené ciele, ktoré sme si stanovili, tento ekodizajn, o ktorom sme tu hovorili. Avšak treba povedať, že tým, že sme prijali alebo príjmame ambiciozne minimálne požiadavky a potom čakáme ešte oveľa ambicioznejšie výsledky, tak tým jednoducho sa dostávame k určitým štandardom, v rámci ktorých budeme môcť merať tieto výsledky. My sme jedna z tých vodcovských ekonomik na svete, ktorá sa o toto usiluje. Napríklad Čína sa nás pýta, akým spôsobom sa k týmto, eh, akým spôsobom sme sa dostali tam, kde momentálne sme, akým spôsobom plánujeme postupovať v budúcnosti. A pokiaľ ide o viacročný finančný výhľad, to je takisto otázka, ktorú sa tu niečo spýtal je predčasné povedať, že čo si komisia to momentálne pýta, pretože budeme mať konkrétny návrh až budúci mesiac, ale z toho vyhlásenia z júna iste viete, že ako to aj povedal pán Vikber, vidíme, že obnoviteľné zdroje sú veľmi dôležité a energetická úspornosť je takisto veľmi potrebná. Takže musíme sa týmto smerom uberať a je to jasné aj z tej diskusie, ktorú sme tu doteraz mali. Pán Píper sa pýta, kde má prameniť tá snaha uč- učiť sa od lepších členských krajín. Veľmi dôležitá otázka, pretože toto je jeden z dôvodov, prečo tie dobré kroky sa nedejú, pretože je to veľmi zložité a vyžaduje si to technické znalosti. My to podporujeme príslušným programom, spoločným úsilím, kde spájame ľudí z rôznych členských krajín, ktorí pracujú na rôznych problémoch a takisto v tomto chceme pokračovať. Je to dôležité. Môžete si byť istí, že e, nemeckí odborníci e, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tomto procese. Jedno z vecí, ktoré robia e, umožňujú ľuďom z rôznych sektorov rozširovať, ďalej multiplikovať skúsenosti. Pričom nie, <clears throat> nie sú súčasťou ani tohto právna návrhu pokiaľ ide o 1,5%, to nie je škrt 1,5%, to bola otázka aj pani Jordan Sisley. My nepožadujeme zníženie o 1,5% ročne z e, spotrebe. Čo my navrhujeme, alebo čo navrhujeme e, poskytovateľom, aby robili, je demonstrovať, že urobili veci, ktorý, ktoré us, usporia sumu, ktorá sa rovná 1,5 minuloročného predaja. Ak si predstavíte spoločnosť, ktorá v roku 1 predá 100, tak v roku 2 musí demonstrovať, že urobila veci, ako napríklad, že spustila výrobu nových e, bojlerov alebo vin, e, e, okien, ktorá by uset, a že toto všetko ušetrilo 1,5%, ale ak ekonomika rastie v tomto regiónu, môže to znamenať, že e, spotreba ide na 1,02 namiesto 1,035. E, Bez tých opatrení, ktoré e, ušetrili 1,5, by to bolo išlo iba na 1,2, ale napriek tomu to ide na 1,35. Nie, e, chcem povedať, že je to požiadavka každý rok škrtať. Otázka, či krajiny s, s vysokým podielom e, e, obnoviteľných energií, spomenuli ste Škandináviu e, a, a Rakúsko, či by mali mať svoj hlas. Áno, biomasa je dôležitý a, a, a veľmi, veľmi nedostatkový, nedostatkový, nedostatková komodita, takže naša odpoveď je jedno, jednoznačná áno nie je to výnimka e, z, e, z e, energetickej účinnosti, ak máte vysoký podiel obnoviteľných energií. Pokiaľ ide o otázku subsidiarity, už tento návrh má ako právny zl- zl- základ článok 1, 194 zmluvy. To je nový článok o energii. Cieľom je e, energetika podľa nás je primerané, aby tento energetický cieľ sa dosahoval za použitia množstva rôznych nástrojov. A jeden z týchto nástrojov, v každom prípade nie je najdôležitejší, ale jedným z týchto prvkov sú určité otázky týkajúce sa plánovania územného. Naše právne služby tu nevidia problém v tom, že toto by bol problém Všeobecného energetického návrhu podľa článku 194. Ak cie, napriek, na, naopak, toto by bol len environmentálna otázka, environmentálny návrh a používalo by sa článok 192, eh, tak otázka, že to obsahuje prvok územného plátovania, by si vyžadoval jednomyselnosť v rade, pretože taký, tak hovorí článok 192. E, je to však návrh energetický a veľmi správne by sme mali použiť nové právomoci zmluvy pre energetiku a preto e, táto e, otázka vyzerá tak, ako vyzerá. Môžeme o tom hovoriť do detailu, ale je to taká otázka, kde v našom úsudku veľmi e, sebavedomí. Pokiaľ ide otázka ďalších nákladov pre verejný sektor, tak treba zdôrazniť, že tu hovoríme o redukovaných nákladoch, pokiaľ ide o využitie tohto zariadenia. Takže ak si kúpite lepšie tlačiareň, ktorá stojí viac a je efektívnejšia, účinnejšia, využije e, menej energie každý deň, každý týždeň, každý rok, pokiaľ ide o celkové náklady verejnej Eh, organizácie, tieto budú klesať. Problém pri nákupe je však často to, že ten, to rozhodnutie, čo sa robí, je len na základe nákladov. Tak kupuje sa len najlacnejšia vec na trhu, neberie sa eh, do úvahy dlhodobé využívanie. My sa snažíme ľudí poprosiť, aby zobrali eh, do úvahy racionálne faktory, nie životnosť napríklad týchto prístrojov, nie len nákupnú cenu. Pani si položila otázku, či zvažujeme aj e, e, alternatívu k 1,5 ako, ako záväznému cieľu. Poviem, čo musím povedať. Alternatívy k, k tým e, schémam povinností, k programom povinností ako bol spomenul pán Turmes, spomínaný článok nám necháva priestor nám, členským krajinám, e, k alternatívnym postupom. Nejde tu o diskusiu, ktorá prebieha e, v rade, e, ktorá by mohla celkom kľudne viesť k takému návrhu, aby sa doplnili, doplnili dodatočné detaily k tomuto konceptu. Diskusia v parlamentu môže viesť k doplneniu do, dodatočných podrobností. Možno, že členské krajiny, ktoré chcú využiť tento článok, budú mať lepšie vysvetlenie, aké ohodnotenia použili, čo sme my povedali v rade a povieme to aj vám ako poslancom, že sme ochotní technicky komentovať akékoľvek návrhy, ktoré pôjdu týmto smerom. Či dopadové posudzovanie hovorí aj nákladoch e, úspor energie, administratívnych nákladoch. Áno, áno, tie sú zohľadnené v týchto kalkuláciách. Dopad na financovanie ich, financovanie ich programov, ako som povedal, strednodobý dopad má za cieľ dať k dispozícii viac verejných prostriedkov, nie menej. To je veľká časť tejto činnosti. Problém je v tom, že je tu množstvo vecí, ktoré dávajú zmysel, ale ľudia ich nerobia. Vieme, že mnohí ľudia sa nezaujímajú na tieto, o tieto veci, nedozumujú im dobre, alebo na začiatku sú veľké nadobudacie náklady. Toto sa všetko spája s financovaním a to není o, o prinúcovanie ľudí robiť nepotrebných vecí, je to dávať im možnosť robiť veci, ktoré dávajú zmysel, či už sú súkromné osoby, a verejné orgány a tak ďalej. Či je to koherentné s obchodnou scénou, s, s, s programom obchodovania s emisiami? Áno, myslím si, že áno. Pokiaľ ide o dopad na e, program obchodovania s emisiami, to posudzujem. Nevieme tu však e, celkovú nekoherentnosť, vidíme komplementaritu. Pán Turme sa spýtal, či sme sa pozreli na dopad na inovácie. Len do určitej miery sme e, to zapracovali do dopadových štúdí. Je to uznanie toho, že pre určitý tú službu alebo pre určitý nástroj, keď narastá trh, náklady padnú, áno. Nie je to však e, usudzovanie, ktoré by sme robili veľmi sofistikované od produktu k produktu, od služby k službe. Nie je to kvantifikované v našich posúdeniach. Pani Hall sa implicitne pýtala, či máme celkový cieľ e, do roku 2020 v tonách v Európe. Prečo to neviete pretaviť do podobných cieľov pre individuálne štáty? Rozhodnutie, ktoré sme e, sa e, rozhodli prijať po návrh dvoch fáz, nie je motivované technickým problémom. Je to reakcia, je to správny postup podľa nás, ktorým treba ísť. Už som to vysvetlil. A podľa mňa je tu množstvo e, rôznych pravidiel, ktoré sa dajú poučiť na prerozdelenie tejto sumy medzi rôzne krajiny. Je tu množstvo kritiky, ktoré môže zaznieť k týmto pravidlám, pokiaľ ide o to, ako pristupovať k pôvodným akciám, ako pristupovať k potenciálu, ako pristupovať k prekážkám, ktoré majú jednotlivé krajiny, ako pristupovať k ostrovom. Ak ste predložili takýto návrh, určite to nebolo niečo, čo by sa dalo spraviť e, lusknutím prstov. Mrs. Thompson, um... Pani Thompson, áno, určite ste vypočuli z mojej odpovede pani Jordan Cizlej. Súhlasím s vami, že je tu množstvo vecí, ktoré môžeme urobiť. Treba k tomu technickú, technické, technické znalosti a ďalšie e, otázky. Pošlem vám pr- linky prepojenia na e, otázky trhov ESCO, o ktorých ste hovorili Množstvo dobrých skúseností pochádza z Nemecka, ale aj z Dánska a iných krajín. Pán van Nistroj, eh, zdieľame vašu frustráciu v štrukturálnych fondoch. Boli li, e, ustanovenia pre e, energetickú účinnosť. V terajšom programovaní už to nie je, pretože tento predpis bol, bol, bol strednodobý a na ňo boli viazané prostriedky, ale nebol by som pesimistický a netvrdil by som, že prístup štrukturálnych fondov je nesprávny, ale určite si želám a zdieľame váš názor, že by sme potrebovali sofistikovanejšie prístupy než e, prístup založený len na grantovaní. Toto už testujeme na menších, menších, menších uh, testoch, napríklad na malom fonde menšom fonde pre energetickú efektívnosť. Ďalej máme tu projekt e, Inteligentná Európa, Energetická Európa. Je to jednoduchší projekt a lepšieho, roz, lepšiemu rozumejú aj banky. Takéto nápady chceme vlastne na, e, napájať cez štrukturálne fondy, určite aj členské krajiny, kto chcú robiť. Je to veľmi dôležitá oblasť. Pán Ena hovoril o dopade na domácnosti, sociálne e, prípady. Viete, že sociálne bývanie je v dopade povinnosti podľa článku 4, kde je 3, 3% zlepšenie budov každoročne, minimálne bloky sociálneho ubytovania. E, nehovoríme o väč, vä, e, väčších 250 štvorcových metrov viac. Týka sa to aj poznámky pána Pípera, pokiaľ viem, o náklady pre nájomníkov. Áno, vidíme tu jasné prínosy pre ľudí, ktorí bývajú v sociálnom bývaní. Otázka termostatov, radiátorov a takéto problémy. Je tu dôležitá otázka o tom, ako zabezpečíme, že náklady ktoré povinnosti sporiť, e, ušetriť energiu neznevo, neznevýhodnia e, chudobnejších spotrebiteľov. Často tieto pro, pro, programy fungujú cez dotácie, takže dodávateľ energií dostane prostriedky, poskytne dotáciu smerom k zlepšeniu energetickej účinnosti, ale nezaplatí celé náklady. A potom ľudia, ktorí majú určité prostriedky, môžu e, si nechať niečo urobiť na budovách, čo im dlhodobo ušetrí peniaze, ale tí, čo nemajú štartovaciu hotovosť, ťažko budú môcť to využiť, ale stále uvidia následky použitia tých nákladov. Podľa nás je dôležité, aby členské krajiny mali možnosť spravovali toto všetko tak, aby e, prínos z toho mali e, aj malé domácnosti. Tiež je tu prepojenie k viacročnému finančnému e, rámcu. Vy, pán Roj, ste sa pýtali, áno, skúsenosti nám ukázali, že program obchodovania s emisiami, hoci je veľmi prínosný, neviedol k väčšej efektívnosti v, v oblasti e, generovania fosílnych palív. Takže nemal taký prínos, ako sme očakávali. A jedna z vecí, jedna z otázok, ktorú si e, kladieme, či e, čo, čo, bude, čo budú znamenať zmeny v tomto systéme obchodovania s emisiami, ako sa pretavia do iného, z iných sektorov. Takže je možné, že ETS zahrnie aj väčšie časť toho potenciálu pre úspory e energii, než sme očakávali, ale dnešné dôkazy ukazujú skôr, že tomu tak nebude. Hoci sme dúfali v to, tie programy Nemecko, Francúzsko, Anglické, takisto Talian, pardon, Dánske, e, Spojené kráľovstvo a, e, da, a e, francúzske programy toto zohľadňujú. Vy ste o tom hovorili, pani Ford. Tieto programy fungujú, e, prinášajú úspory, sú tu zaujímavé podobnosti, hoci niektoré z týchto programov umožňujú spoločnosťam, aby získali úspory nielen od svojich klientov, ale aj od klientov iných ľudí. Realita je taká, že väčšina úspor je od vlastných klientov, takže je tu určitý potenciál v tomto prepojení medzi dodávateľom energii a spotrebiteľmi. Je tu potenciál na vytvorenie extra úspor. Môžeme vám e, poslať informácie, ktoré máme o týchto programoch. Už som spomenul sociálne dopady e, energetických záväzkov. Je e, správne, že je to vytvorené tak, že sa vyhýbame negatívnym sociálnym dopadom. Príklad Spojeného kráľovstva je dobrým v tejto oblasti. Otázka sociálneho bývania a čo by sa udialo s nákladmi týchto 3%, toto prepojenie prepája naozaj otázku ako si budete zdieľať náklady a úžitky medzi členskými krajinami. My žiadame členské krajiny, aby v rámci svojej činnosti sa na to pozerali inteligentné merače. Áno, správne hovoríte, poskytujú vlastne malé užitky pre úspory energie, ale ak sa spoja aj s častejším účtovaním faktúr, to je ich výhoda, tak získate oveľa väčšie úžitky, takže potrebujeme inteligentné merače, aby sme mali eh, väčšiu frekvenciu fakturácie ale nie sú to samotné merače, ktoré poskytnú ten prínos. Pán Píper, súhlasíme s tým, že e, je potrebný technologický e, pokrok, energetická účinnosť pomáha, ale nehovoríme o 100% energetickej účinnosti. Vždy bude diskusia o tej e, rovnováhe, bude to, môcť, bude to viac politická než technická rozprava. Dúfam, že som spomenul aj všetky e, ostatné otázky. Ďakujem. Ďakujem. Kolegyňa Tomsen má ešte otázku. Ďakujem. Týka sa to mojej otázky, či krajiny, ktoré už e, robili zníženia, či by mali ešte ďalej znižovať. Na ilustráciu toho, aký je potenciál v oblasti energetickej účinnosti Dánska asociácia inžinierov nedávno totiž vypracovala správu, kde sa hovorí o tom, ako sa dá znižiť o viac než 30 Oni tam e, prichádzajú s konkrétnymi typmi, takže mohli by sme ich možno pozvať sem k nám na vypočutie, aby nám povedali, čo sa dá robiť. Kolega Glante. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi pozorne počúval, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Aj to, čo sa pýtali kolegovia, bolo veľmi zaujímavé. Ja mám ešte dve otázky, ktoré podľa mňa ostali otvorené. Ja som eh, prednedávnom hovoril s jedným z jednou firmou, ktorá dodáva energiu, nevyrába, iba dodáva domácnostiam, že sú určité modely, biznis modely, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti, ale majú následovný problém, tak mi to aspoň opísali, že rozpočet napriek lacným pôžičkám, že nie sú schopní dať k dispozícii najnovšiu techniku na vykurovanie a prijať záväzok e, stále to modernizovať tak, aby ten e, zákazník taký sám nemal e, žiadne náklady s tým. Pokiaľ ide o refinanciu, refinanciáciu, tak by bolo potrebné napríklad uzavrieť so zákazníkom e, zmluvu na 10 rokov o dodávkach plynu, ale toto sa nedá skrátka spraviť, vychádzajúc z nových pravidiel komisie. No a potom ešte pokiaľ ide o tie inteligentné siete a inteligentné merače, a mnohé firmy robia výskum, musia robiť výskum v tejto oblasti, nie je to všetko veľmi priamočiare, vznikajú náklady, pre malé podniky sú tie náklady často obrovské. Napríklad v Republike Nemecko regulátor neuznáva tieto takto vynadané náklady. Ďakujem. takto vynaložené náklady. Ďakujem. Pán Turmes. Aj mňa veľmi zaujala dnešná rozpráva a ja by som chcel apelovať na to, aby sme nestrácali ten širší kontext zo zretela. Táto legislatíva má za cieľ zvýšiť našu nezávislosť, chce aby v európskej ekonomike eh, viac tých prostriedkov ostávalo, aby sme ich neposielali mimo EÚ. No a keď sa zamýšľame nad inovatívnymi nástrojmi, táto povinnosť úspory energie, ktorú zaviedli vo Veľkej Británii, v Taliansku, vo Francúzsku, toto je nový inovatívny nástroj, nástroj, ktorý podľa expertov môže priniesť veľké úspory lacnejšie, než e, sa to doteraz darilo vládnym programom. Budeme mať e, samozrejme hĺbkovú diskusiu aj v samotnom Nemecku 1,5 miliardy e, zníženia daní toto zablokoval parlament. Čiže ako to celé financovať. Uvidíme možno aj v Nemecku časť realizácie. Aj tam by bolo veľmi zaujímavé mať e, takú, takýto záväzok. Uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej. nové a staré podnikateľské modely, nové a staré odvetvia, vzniká tu veľké napätie. tak aby vznikli nové pozitívne modely. A toto možno by sme mohli urobiť na tej e, strane dopytu. To by mohlo výrazne pomôcť. Takže prosím, spolupracujme. Ale prosím, nestrácajme zo zreteľa ten celkový kontext. Aké úspory vyjadrené v ropnom ekvivalente chceme usporiť a tá legislatíva musí tomu dostať. Ak budeme menej ambiciozni v jednej oblasti, budeme musieť byť ambicioznejší v oblasti druhej. Ďakujem. Chcete ešte reagovať na to, čo odznelo teraz v tomto poslednom kole? Ďakujem, pán predseda. otázky pána Glanteho, alebo to, čo povedali pani Thompson a, a pán Turmes, a to sú skôr iba také poznámky. No, pán Glante, pokiaľ ide o ceny bojlerov, chceme túto oblasť eh, novelizovať eh, vo forme ekodizajnu. Je veľmi dôležité, aby sme tu mali najmodernejšie systémy vrátanie fosílnych palív, vrátanie obnoviteľných eh, zdrojov energie. Takže k tomu sa vrátime. Ďakujem pekne. Naozaj si môžeme gratulovať, že sme dnes mali toľko času k dispozícii, pretože väčšinou máme nabitý program, ale dnes sme mali možnosť položiť aj veľmi detailné otázky. Ešte chcem požiadať komisiu, aby bolo možné ešte položiť ďalšie otázky. Kolegovia, ktorí sa dnes nestihli, nemohli opýtať, e, cez náš sekretariat tieto otázky položia, my vám ich e, dodáme tak aby sme všetko vyriešili, čo nás trápi, čo nám leží na srdci v súvislosti s posúdeniami vplyvov. Ďakujem pekne. my sme vybavili bod programu 3. Ideme ďalej. ešte raz ďakujem. Dobre, dámy a páni, poďme pekne ďalej. from one there whose name I don't know. This one? Um, Rinka? Rinka. Who one? Which one? Uh, We uh, will You don't know? Which one? No, they, they are both. Uh, so I don't know if they both different aspects. Okay. Meine Damen und Herren, es geht weiter. Wir kommen jetzt zum Punkt 4. Bod 4 oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskom sociálnemu výboru a výboru regiónov otvorený internet a neutralita siete v Európe. Pozeráme sa, to trošku vyprázdňuje. Tak ako sme sa dohodli, k tomuto oznámeniu sme vám predložili aj otázku na ústne zodpovedanie, ako aj prvý návrh uznesenia ktoré bolo pripravené. Myslím, že k tomu nemusím veľa hovoriť. Chceme to celé baviť v zrýchlenom konaní, aby sme získali trochu času. Preto sme zvolili takýto postup. Ak chcete, mohol by som možno dať najskôr krátko slovo komisii, aby nám niečo povedala k tomu oznámeniu. Máme tu niekoho, kto by mohol sa k tomu vyjadriť? Ja? some sentence, please. Okay. It's your turn. And then Ms. Madurell. Nech sa páči a potom pani Madurel. Dobre teda. Dobrý deň. Ďakujem vám, pán Royal, za možnosť vyjadriť sa. Po prijatí oznámenia na jar tohto roku a teraz prebiehajú rokovania s Berekom o ďalších skutočnostiach. Čakáme na implementáciu zo strany členských štátov balíčka Telekom z roku 2009. Tá implementácia ešte nebola završená vo všetkých členských štátoch. Tiež štúdia IMCO, veľmi zaujímavá. Takže toľko k súčasnej situácii. Dankeschön. Dann darf ich, äh Pani Madurel ako prvá. Ďakujem, pán predseda, budem naozaj veľmi stručná. Aj my sme, eh, my tiež súhlasíme s eh, textom ústnej otázky. Ale pokiaľ ide o návrh uznesenia, Spravodajca za našu skupinu tu dnes nemôže byť. Týmto ho ospravedlňujem a teda ja ho tu zastupujem. Na no jeho mene by som chcela povedať zo pár slov. Sú tu dve úvodné ustanovenia. ktoré by sme radi mali objasnené, pokiaľ ide o kompetencie, čiže O čo ide? Ide o Ečko, ku ktorému navrhneme pozmenenie. International scale by sme nahradili cross-border scale, teda medzinárodné meradlo nahradiť cezhraničné meradlo alebo rozmer. Potom by som chcela hovoriť o dvojke. Tá formulácia je možno príliš kategorická. Analýza, na ktorú tu odkazujeme, už bola predmetom kritiky zo strany mimovládnych organizácií, zo strany podnikov. K sedmičke tam tiež nesúhlasíme s tým, že sa tam hovorí reasonable traffic, teda primeraná doprava, primerané riadenie dopravy. Tam by sme ešte niečo doplnili. Prvý bod, že je dôležité, aby sme ako pravidlo zavedli best effort internet a pokiaľ ide o manager services, takže aj to je dôležitá otázka. Druhá vec, inovačná sloboda bez prekážok Treba poukázať na to, že trh z internetu má dva aspekty. Na jednej strane poskytovateľia, telekomunikačné firmy. A ešte posledná vec. Boli by sme radi, keby sa nehovorilo len o neutralite siete, ale keby sme hovorili o device neutrality, napríklad smartfóny, teda, že nebude len sieť neutrálna, ale že aj zariadenia budú neutrálne. Takže neutralita nielen siete, ale aj, aj zariadení. Toľko teda na úvod z našej strany. A pán kolega Nistelro, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja budem stručný. Áno, stále sa na tom pracuje. Smerovanie je dobré. Komisia v tejto súvislosti hovorí o tom, že tie základné princípy musia byť zachované Uvidíme, aké výsledky prinesie konzultácia, konzultačný proces. Niektoré krajiny už možno majú nejakú legislatívu, to bude mať nejaké dopady. Áno, je to politika, ktorú je potrebné robiť spoločne. E, nemôžeme akceptovať, e, že úprava v jednej krajine pre spotrebiteľov a poskytovateľov bude taká a v inej zase onaká. Takže musí to byť upravené na európskej úrovni. poskytovateľia by si nemali účtovať ďalšie poplatky za prístup k sieti. Ale aké to bude mať dopady, keď sa takýto systém zavedie v určitých krajinách? Potrebujeme to hlbšie preskúmať. aby sme mali dobrý základ pre prijatie rozhodnutia, keď teda nastane čas toho rozhodnutia. Je tu viacero možností financovania, modelov financovania pre túto oblasť. V závislosti od využívania služieb sa platia nejaké ceny, napríklad keď vôjde k investíciám do siete, tak tieto investície sa musia nejakým spôsobom aj vrátiť. Musí byť daná návratnosť investícií Takže ešte raz opakujem, musíme sa ešte raz pozrieť na to, ako je situácia v jednotlivých členských štátoch, aká legislatíva tam platí, je predmetom diskusie a tak ďalej. My hovoríme jasne, žiadna regulácia, ktorá nie je nevyhnutne potrebná. No a pozrime sa na dopady, ktoré už má existujúca legislatíva v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujeme. Vďaka týmto sme to tuším vybavili. Niekto ďalší sa už nehlasí o slovo. Bol by som rád, keby ste mne, respektíve nám, čo možno najrychlejšie vaše návrhy predložili, aby sme s tým mohli pracovať. Možno sa na mňa obratia ešte aj niektoré ďalšie výbory. Viem, že aj IMKOM má záujem o účasť, preto budeme potrebovať trošku času, aby sme ich mohli zapojiť. 29. na poludne po anglicky poprosím vaše návrhy k uzneseniu. Otázka na ústne odpovedanie, tu by som rád vnímal osobitne. Tam som nevidel, že by ste mali nejaké problémy. Môžeme tú otázku už takto odoslať? Súhlasíte? Dobre, takže na otázke sme sa uznesli, pokiaľ ide o uznesenie vaše návrhy k 20. septembru na poludne po anglicky a potom v oktobri to tu môžeme uzavrieť. Súhlasíte? Výborne. Dobre teda, ďakujem pekne za prípravu a za, dneš- za dnešné príspevky. Ďakujem pekne. Okay, next. Áno, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ide o bod číslo 5. Je to preskúmanie rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie v polovici trvania. Tu na. Okay, dann würde ich, äh, also Takže Najprv dáme slovo komisii, ak súhlasí, aby sme mali predstavu ohľadne výsledkov. Pane Deberová, správne to vysvetľujem? Prepáčte, nevidel som vás. Dobre, takže máte slovo. Vítajte. Dobré ráno, dámy a páni. V stručnosti pre, budem prezentovať tento dokument zverejnený komisiou 10. augusta tohto roku bol zverejnený. Ide o strednodobú revíziu rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie. V stručnosti by som chcela pripomenúť, že je dôležitý, dôležitý kontext politiky výskumu, vývoja a inovácií. Je to kľúčové pre stratégiu 2020. Ciele boli stanovené na 3% EU HDP a pokiaľ ide o inovačnú ideu, to je takisto jedna z tých vlajkových lodí v rámci tých stratégií, ktoré máme. Pokiaľ ide o tento rámec výskumu, vývoja a inovácií, čo to vlastne je? Hovorí sa tu o podmienkách pre členské štáty pri vyplácanie štátnej pomoci do sféry výskumu, vývoja a inovácií. Takže je dôležité, aby sme sa držali týchto podmienok, aby členské štáty vedeli, ako budú míňať peniaze do tejto oblasti, aby to bolo kompatibilné aj s vnútorným trhom. Táto verzia rámca bola prijatá v kontexte reformy štátnej pomoci, volá sa to plán štátnej pomoci, to spustila komisia v roku 2005 kde sa lepšie majú stanovať ciele, pokiaľ ide horizontálne ciele, ako napríklad tie oblasti výskum, vývoj, inovácie alebo ochrana životného prostredia alebo regionálny rozvoj. A takisto jeden z cieľov tejto reformy bolo, aby sme, pokiaľ ide o vyhodnocovanie štátnej pomoci, viac zaangažovali vlády štátov. Počíta sa tu so strednodobou revíziou, ktorá bude vypracovaná, tá, a to je aj dôvod, prečo sme zvy, vydali tento dokument tento rok. Takže o čom je táto strednodobá revízia? Musí sa to vnímať ako určitý monitoring súčasného stavu. Nie je to súčasť reviz, revízneho programu, je to skutočne iba monitoring tej súčasnej situácie a revízia rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie sa spustí tento túto jeseň, to znamená dva roky predtým, než to vyprší. A Európska komisia má v úmysle spustiť eh, konzultačný proces tento rok na jeseň na základe verejných dotazníkov. Štátna pomoc, takisto k tomu by som sa chcela vyjadriť, budem hovoriť o štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie. Čo je dôležité, na čo nesmieme zabúdať? Štátna pomoc je iba jedným prvkom politiky štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácií. Členské štáty môžu uplatniť aj podporné opatrenia, ktoré nepatria pod štátnu pomoc, ako napríklad opatrenia, ktoré by sa týkali všetkých podnikov. Alebo môže prijať iné iniciatívy politik, ako napríklad podpora znalostného partnerstva. Čiže ako vidíte, štátna pomoc je iba jedným prvkom tejto celkovej uh, snahy podporovať výskum. Štátny, štátna pomoc by mala byť kompatibilná s vnútorným trhom, ak je to celé zacielené na zvýšenie potenciálu výskumu, bez toho, že by sa vytvorili určité pokrivenia hospodárskej súťaže, čo by nebolo v kontexte verejného záujmu. Takže treba vyvážiť všetky plusy a mínusy. Uh, tento rámec, keď bol v roku 2006 prijatý, tak navýšil množstvo možností pre členské štáty eh, pomáhať, respektíve využívať štátnu pomoc v oblasti inovácií. Takisto to zlepšilo vyhodnocovací proces tejto pomoci zo strany komisie tým, že sa tá, toto vyhodnocovanie bolo prepojené aj na tie nekalé, respektíve negatívne javy. Máme tu štandardné vyhodnocovacie prostupy, to sú už klasické opatrenia, ktoré poznáme a potom je tu ešte detailný spôsob pre tie väčšie prípady, kde sa berie do úvahy aj riziko, riziko mm, negatívneho vplyvu na hospodárskú súťaž. Údaje, ktoré tu máme v kontexte vynaložených prostriedkov štátnej pomoci, sa navýšili a takisto to spadá pod tento rámec z roku 2007. Pokiaľ ide o rámec štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie, to súvisí aj s predpismi z roku 2008, pretože veľké množstvo opatrení boli zahrnuté do tohto rámca štátnej pomoci a preto tieto opatrenia umožňujú členským štátom podporovať výskum, vývoj a inovácie bez toho, že by museli vopred informovať Európsku komisiu. Čiže ide tu o veľké zjednodušenie celého tohto procesu pre jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o pridelovanie štátnej pomoci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. A teraz ešte pár slov, pokiaľ ide o skúsenosť, o skúsenosti, ktoré získávame z jednotlivých eh, prípadov. Súčasný rámec zatiaľ predstavuje nástroj, ktorý je zamierený, zacielený na lepšie pridelovanie štátnej pomoci, na odstránenie pokrivení trhu a to treba celé vnímať v kontexte ostatných rámcov. Členské štáty vytvorili a získali veľké množstvo skúseností, ktoré teraz môžu využívať. Nové vyhodnocovanie detajlov, pokiaľ ide o množstvo štátnej pomoci, ktorá sa prideluje, lepšie súvisí s vyhodnocovaním jednotlivých prípadov poskytnutia štátnej pomoci. A negatívny bod, ktorý by som spomenula, momentálne pokiaľ ide o množstvo štátnej pomoci, ktorá bola pridelená, je ešte stále nízke v porovnaní s ostatnými opatreniami. Takže dalo by sa povedať, že to, ak by som to mohla zhrnúť, treba povedať, že v kontexte budúcej revízie tohto rámca, ktorá bude na jeseň spustená, budeme musieť sa snažiť objasniť a lepšie interpretovať súčasné opatrenia, ktoré máme. Získavame otázky, ktoré s týmto súvisia, ktoré sú zamerané na interpretáciu tohto rámca. Takže v rámci tejto revízie sme sa sústredili iba na niektoré, ale v budúcnosti sa budeme sústrediť ešte na ďalšie. Zoberieme do úvahy iné podmienky, ako napríklad kľúčové technológie. Na poslednom stretnutí sme mali prezentáciu, kde sa hovorilo o výsledkoch správy skupiny na vysokej úrovni o nových technológiách. My to takisto berieme do úvahy, zvážime to, analizujeme to a zapracujeme to do našej revízie. A takisto sa tu hovorilo o možnostiach, ktoré tento rámec umožňuje zatiaľ ešte neboli využité v plnom potenciáli zo strany členských štátov, čo to znamená. Napríklad intenzita štátnej pomoci ešte stále zaostáva za maximum, ktoré je možné dôvod súvisí, e, tento dôvod treba preskúmať v kontexte revízie. A potom je tu ešte otázka. Potom je tu ešte ten rámec týkajúci sa stavby lodí. Ten sa rozšíri do konca tohto roku Komisia navrhla už konkrétne kroky. Ak sa bude môcť do toho zahrnúť aj stavba lodí, tak to zapracujeme. Takže revízia sa vypracuje, respektíve spustí na jeseň tohto roku a komisia vás bude rada informovať o tých hlavných krokoch tohto revízneho procesu a budeme vás informovať o najnovších pokrokoch. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne, pani Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisii. Ďakujeme za túto prezentáciu. A teraz by som sa spýtala niektoré otázky. Týkajúce sa toho textu, ktorý sme dostali. Poprvé, pokiaľ ide o ten dokument zo strany komisie, tam sa uvádza, že boli konkretizované problémy vo vzťahu e, týchto energetických stratégií v niektorých sektoroch, kde musia byť urobené rýchle rozhodnutia, pokiaľ ide o investície, alebo aj ohľadne iných investícií, ktoré si vyžadujú, ktoré by mali reagovať na požiadavky spoločenského charakteru. Komisia si to uvedomuje, to je veľmi dôležité, to je jedna z tých tém, o ktoré budeme hovoriť aj v rámci roku 2013 pri prepracovaní tohto rámca, ale ešte by tu bola jedna otázka. Zamýšľala sa komisia už nad potrebnými zmenami a má určitú predstavu, ako konkrétne to chce urobiť? A druhá otázka, takisto týkajúca sa tohto dokumentu komisie, Uvádza sa tu, že v rámci obdobia 2010-2011 až 90 štátnej pomoci bolo absorbované zo strany veľkých podnikov a malé a stredné podniky eh, získali iba 10 tejto štátnej pomoci, to znamená ten zvyšok, čo zostal. Takže malé podniky, vieme veľmi dobre, že to sú hnacím motorom európskej ekonomiky vytvárajú pracovné príležitosti, tak asi potrebujú viac tej štátnej pomoci. A napriek týmto zjednodušeniam, ktoré sa tu spomínali, administratívneho charakteru, hovoríme predsa len o štátnej pomoci, ale sú tu aj možno iné formy, akým spôsobom by sme sa mohli v tejto oblasti angažovať. Ešte predsa len tu máme veľké množstvo byrokracie, ktorá zaťažuje malé a stredné podniky. Možno by sme predsa len mohli tomu venovať väčšiu pozornosť a dať príležitosť malým a stredným podnikom. Ešte raz dám slovo komisii, možno by ste na to mohli reagovať. Nech sa páči. Čo som vlastne povedala? Pokiaľ ide o tretiu otázku. je ten inovačný rozmer. It would be very premature for us to, to, to, to think, um, to, to think advance any, any ideas now. Of course we have some, some feedback already. Máme určitý feedback, ktorý dostávame aj z tých otázok, pokiaľ ide o interpretáciu konkrétnych článkov, ale myslím si, že na, v úvode tohto procesu je konzultačný proces veľmi dôležitý stakeholders, other stakeholders as well. So, uh, so for the moment I think that we cannot develop any specific ideas on this. Zatiaľ ešte v tomto kontexte nemôžeme predniesť konkrétne konkrétny pokrok alebo prvky, ktoré by súviseli s určitým zlepšením situácie. Pokiaľ ide o malé stredné... Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak tie si skutočne zaslúžia väčšiu pozornosť. Ten rámec, ktorý som predstavila, vytvára určité rámcové podmienky, ktoré môže využívať členské štáty. Otázka zostáva, že či to bude zodpovednosťou členských štátov, pokiaľ ide o vynakladanie týchto finančných prostriedkov v rámci štátnej pomoci a ktoré projekty chcú potom priorit- ktorým chcú dať prioritný, ktorým chcú dať prioritu. malé a stredné podniky by mohli využívať aj iné formy pomoci, ktoré sa potom nepovažujú za štátnu pomoc. Je tu skutočne a zodpovednosť členských štátov a, ich, a je na nich, akým spôsobom budú využívať túto štátnu pomoc. Ďakujem pekne, hovorí vám predseda, ďakujem za tieto konkrétne odpovede. Nemám nahlásených ďalších rečníkov, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. Rôzne tam nemám čo povedať a ďalšie stretnutie sa bude konať 19. septembra, takže sa teším už teraz na stretnutie. Dnešné zasadnutie končím. Ďakujem.